Okay, good, good, good morning everybody. Dobré ráno, kolegovia. Ospravedlňujem sa, že, že začíname o niečo neskôr. Viacerí už medzi tým aj odišli, ale naznačili sme, e, že budeme dnes dopoludne postupovať ako postupujeme. Ako viete, pôvodne sme dúfali, že pani Elena Salgado príde medzi nás a Absolvujeme s ňou výmenu názorov. Zavolali sme ju na základe našich nových eh, právomocí, ktoré máme v dosadku Lisabonskej zmluvy, ale žiaľ musela odložiť svoj príchod na náš, výzo, na náš výbor opäť raz. A teda rozhodli sme, keďže viacerí poslanci um, chceli diskutovať o otázkach, ktoré sa týkajú hospodárskeho dohľadu, a reakcie na kroky zamerané na hospodárskú situáciu v Grécku. Že by sme teda využili tento čas práve na túto diskusiu. Ešte nepotrebujete um, informácie, ale rada vás poinformujem o tom, aká je situácia. Minulú nedelu Rada ministrov aktivovala podporný mechanizmus uh, pre Grécko za podmienok, ktoré sú uvedené vo vyhlásení z 11. apríla. Je to e, trojročný spoločný program Európskej únie a Medzinárodného menového fondu. A ten e, uvoľnil 110 miliárd eur na pomoc Grékom splniť e, svoje finančné potreby počas tohto trojročného obdobia. Členské krajiny eurozóny prispejú 80 miliardami a z nich 30 miliard bude k dispozícii počas prvého roka. Politické podmienky tohto programu budú zakotvené v rozhodnutiach Rady v súlade článkom 126 a 136 a budú formálne schválené ECOFINom v najbližších dňoch. Pôvodne sme požiadali pani Salgado, aby prišla na zasadnutie výboru na základe politických odporúčaní, ktoré boli schválené a zverejnené ECOFINom 16. Eh, februára 2010 a ste, že odvtedy sa situácia už posunula, teda toto vyhlásenie už nie je aktuálne. Musím však povedať, že je pre mňa dosť polutovania hodné, keď som zaslala pozvánku. Okamžite potom eh, nastalo schválenie tohto odporúčania vo februári a teraz už máme maj a ešte stále sa nedržíme výsledkov tohto dokumentu. Podľa mňa je dosť polutovania hodné, že poslanci Európskeho parlamentu a najmä výboru EKON musia získavať svoje informácie z novín a nedostávajú ich priamo od zástupcu španielského predsedníctva, ktorý by mal medzi nás prísť a vysvetliť nám, aká je situácia. Ja som ponúkla, aby sa takáto schôdza konala s zatvorenými dverami, ak by išlo o citlivé informácie, ale ako som uviedla už v úvode, v tejto chvíli pani Salgado tvrdí, že nemôže prísť medzi nás. Snažíme sa teraz eh, dosiahnuť, aby prišla počas eh, štrasburského týždňa, buď 17. alebo 20. mája. Uvidíme, čo sa nám podarí. Teraz, eh, aby som pokračovala v tom, aká je situácia, vieme, že v pondelok Európska centrálna banka schválila špecifické opatrenia na nástroj, ktorý si takého dlhu Grécka v politike záruk a predseda rady, pán Rompuy, vyzval šéfov štátov a vlád eurozóny a pozval ich e, na večeru v piatok 7. mája, aby vyhodnotili národné parlamentné postupy, ktoré je potrebné vykonať v najbližších e, dňoch na to, aby došlo k uvoľneniu prostriedkov na pomoc Grécku. Okrem toho, vzhľadom na túto krízu, sa chystá prvá výmena názorov e, o ponaučení pre eurozónu, najmä čo sa týka ekonomického riadenia. Ak sa nemýlim, prvá schôdza pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorená na úrovni Európskej rady e, v marci 2010 práve na to, aby sa zaoberala otázkou hospodárskeho riadenia, táto schôdza sa uskutoční 21. mája. Pracovná skupina bude pozostávať predovšetkým z ministrov financií. Aj tu musím povedať, že úloha parlamentu ešte stále nie je vyjasnená máme nejaké nové právomoci v súlade s Lisabonskou zmluvou a napriek našim požiadavkám v tejto chvíli e, nás ignorujú. Prepašte, ale slušnejšie to nedokážem vyjadriť. Ako ste viete, výbor EKON sa venoval viacerým vypočutiam, ktoré sa snažili preskúmať tieto otázky. Myslím si, že môžeme dokázať, že sme to poňali veľmi zodpovedne. Snažili sme sa vylepšiť hospodárskú koordináciu, otázky dohľadu a riadenia kríz, taktiež posilniť finančné trhy a ich dohľad, otázky regulácie a riadenia kríz a tiež zlepšenia zodpovednosti a dôveryhodnosti štatistických údajov. Okrem toho sa intenzívne zaoberáme aj svojou všeobecnou prácou, ktorá sa zameriava na budúcu štruktúru finančných trhov a ich dohľad a tiež regulácie v Európskej únii. Čo skoro sa začneme venovať aj novým právomociam na štýl auditu, ktoré dostane Eurostat. Chceme aj naďalej zhrávať dôležitú úlohu v diskusiách o ekonomickom riadení a do konca tohto roka by sme mali zaujať veľmi jasné stanovisko na našom výbore. V tomto smere dúfam, že využijeme aj túto príležitosť, aby sme takto neformálne začali diskutovať aj o tejto veci čo sa týka ponaučenia z tejto situácie. Takéto sú teda informácie, takéto je posadie súčasnej situácie. Teraz otváram diskusiu. Vidím, že už mám na zozname e, Jean-Paula Goza a podpredsedu Garcia Magajo. A teraz sa hlásia ďalší. Máme Perváš, Svena, pána Šuntisa, pani Podimata. Celkom iste budú mať priestor všetci. Nech sa páči, Jean-Paul. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne úplne súhlasíme s vašimi e, slovami, pokiaľ ide o polutovanie aj spôsob, ako rada pristupuje k parlamentu. A ja pripomínam, že keďže ide o bankový a finančný dohľad, štyria koordinátori hlavných politických skupín informovali, keď ECOFIN chcel uzavrieť túto otázku, že parlament má rovnaké práva ako rada. Nie je to vyjadrenie k podstate, ale ku kompetenciám parlamentu. My úplne podporujeme váš postup, oceňujeme program tak, ako navrhujete ten pracovný program napriek skutočne nabitému programu nášho výboru reaguje veľmi dobre a účinne na ekonomickú a finančnú situáciu, takže máte našu absolútnu podporu. To je to, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne, Jose. Jo. Ďakujem, pani predsadníčka. Ja sa vrátim k tej otázke, tak ako to povedal môj koordinátor a myslím, že by som mal vyjadriť určité sklamanie nad správaním rady. 16. a 17. marca mal, bolo naplánované stretnutie s národnými parlamentami a, a ja nechápem, prečo podpredsednička rady musela opustiť a rovnako, že neboli prístupní ďalší zastupcovia rady a že nie ani štátny tajomník, keď tu nebola podpredsednička možná, takže nebol e, možná prítomnosť, takže tu nebola ani podpredsednička, ani štátny tajomník. Aj prvýkrát, keď som sa stretol s radou v stredu minulý týždeň, to bolo prvé stretnutie s radou o bankovom dohľade a predtým som nemal žiadne informácie z rady a v takejto situácii je veľmi ťažké sa snažiť priblížiť naše stanoviska, aby sme dosiahli e, zhodu už v prvom čítaní, čo by sme my chceli. A ja nástojím na tom, aby naša predsednička realizovala e, alebo vyvíjala tlak, aby boli rešpektované kompetencie nášho Európskeho parlamentu. Mali sme diskutovať o gréckej kríze a zdá sa, že budeme musieť diskutovať medzi nami a nebude to zastúpená rada, tak neviem, a je to bude síce diskusia zaujímavá pre našu dušu, ale neviem, či e, aj v praxi e, tomu pomôže. Ďakujem pekne. Pervanš. Ďakujem, pani predsednička. Zdieľam polutovanie, že pani Salgado tu nie je. Neviem, aký bol dôvod, prečo tu dnes nemôže byť. A ja som pochopila, že chcete využiť tento moment, aby ste e, globálne naznačili, ako parlament by mohol zasiahnuť do makroekonomických otázok v kontekste keď e, musíme postupovať veľmi rýchlo a zároveň je tu aj normálna situácia, alebo to, k čomu dochádza dnes. Pokiaľ ide o Grécko, tak e, je to otázka, ako musíme riešiť krízu, ale sú to aj zodpovednosti v normálnom čase, pretože ak nie sme e, schopní spravovať alebo riadiť naše veci ohľadom menovej a hospodárskej únie za normálnych čias, tak potom ako to urobíme v, počas krízy. Aj tie makroekonomické týmy, témy pardon, nevychádzajú len z tých mechanizmov, ale aj z iných záležitostí. A pokiaľ ide o parlament a jeho kompetencie, musíme riadne rozlišovať dve časti v tej legislatívnej oblasti v tom rokovaní jeden ten balíček dohľadu a každý deň vlastne vidíme, že text, ktorý chceme dosiahnuť, by mal byť textom kolektívneho záujmu a nemali by sme padnúť do pásce bumerangu 1. júla 2010, že by tento balíček musel byť i hneď schválený, aby mohol vstúpiť do platnosti 1. januára 2011. Vieme, ako to s týmto balíčkom funguje. My sme ho žiadali už veľa rokov a vieme, že tento balíček sa znovu neotvorí až po alebo počas mnohých rokov, takže je potrebné, aby parlament presadil svoj hlas a aby ten text bol lepší len než nejaká zlepenina a aby vyriešil všetky problémy. A k makro otázkam tá pracovná skupina pod zaštitou pána Fan Rompuya, tak ja si myslím, že to je veľmi dobrá správa, pretože predseda Fan Rompuy a vďaka svojmu profilu jasne ukázal svoje ambície a svoju víziu, pokiaľ ide o ekonomickú správu veci verejných. Ale musíme sa pozrieť, ako to celé prebehlo, ako sa zadefinovala táto pracovná skupina. A bol to samotný Fan Rompuy, ktorý v poslednom momente e, dal príkaz Európskej komisie, lebo dohoda bola dohodnutá skôr, než začali oficiálne veci, teda medzi dvomi veľkými e, štátmi, pokiaľ ide o pakt stability. Napríklad tam vôbec neboli prítomné sekretariaty, no tak dobre, my sme to prijali, pretože aj oznámenie z, 2, z 12. maja sa bude adaptovať na túto konfiguráciu a to je dobré. A na čo bude slúžiť táto pracovná skupina. Ja vidím dve veci. Táto skupina má eventuálny mandát navrhnúť zmeny zmluvy. A tiež Jean-Claude Juncker by mal byť o tom informovaný. Zdá sa, že je zložená na úrovni ministrov financí. A to sa teda môže volať medzivládna konferencia a Lisabonská zmluva dáva v takomto prípade Európskemu parlamentu možnosť požiadať, aby sa zvolal konvent. Ja som privítala vašu iniciatívu, že ste napísali list, aby sme požiadali, aby sa Európsky parlament zúčastnil týchto prác, ale skutočne úprimne povedané, to je minimum, čo by sme mali urobiť. To je síce veľmi dobré, ale to, čo my žiadame, je, aby EP bol zastúpený jedným os- jednou osobou uprostred 27 ministrov financí. A my, mali by sme ísť ale ďalej a pouvažovať, ako chceme zasiahnuť v tejto oblasti, ale keď či už je to za normálnych čias alebo v kríze, ak tento postup privedie k inteligentným záverom, budú aj legislatívne texty a vtedy parlament znovu zasiahne, ale otázka je, či budeme čakať až dovtedy, alebo budeme trochu anticipovať, či položíme ústnú otázku počas písania textu. Určite bude aj iniciatívna správa na základe oznámenia z 12. mája ale ja by som navrhla okrem inštitucionálnej úlohy, ktorú budeme mať e, v legislatívnom procese a vďaka tej iniciatívnej správe, čo by sme vlastne chceli, aby rada urobila, pretože riziko tej pracovnej skupiny pána Rampoja, nezávisle od jej kvality, expertízy a tak ďalej, to je e, bod arbitráže v tej medzivládnej konferencii a čo nepotrebujeme teraz, to teda potrebujeme vlastne e, vidieť tú kolektívnu víziu a postup a preto je dôležité, aby parlament prišiel s touto iniciatívou, aby sekretariát vytvoril akúsi skupinu múdrych, e, ktorá by podporovala túto diskusiu na základe akademických expertíz, sociálnych partnerov, právnikov a aby sme zabránili tomu, aby sme sa nedostali do príliš medzivládneho prístupu. A to je e, riziko, ku ktorému môže dojsť v rade, ale bola som možno veľmi dlhá, ale keď tu nie je veľa poslancov, tak som e, využila príležitosť a čas a prehovorila som dlhšie. Ďakujem, som rada, že som si vypočula vaše názory, pretože máte skúsenosti nielen v tomto, ale aj v iných výboroch. Sven Gigalt je nasledujúci. Potom pán Šuntis. Ešte máme niekoho na zozname? Vicky? Takže Sven, máte slovo. Nie som si celkom istý, či sa nesústredujeme veľmi na úlohu parlamentu v tomto procese a zabudáme na obsah. Keďže máme teraz trochu času navyše, možno by sme mohli, mohli začať rozprávať trošku štrukturovanejšie a ja by som začal v tomto duchu. Čo sa týka obsahu, mali by sme si prediskutovať z dobrých dôvodov tento obsah. V nemeckých médiách napríklad som čítal rozhovor s pánom Langenom, ktorý volal potom, aby Grécko vystúpilo z eurozóny. Na druhej strane tu je stanovisko poslanca EPP, ktorý sa vyjadril úplne opačne. Teda sú tu dôvody hovoriť o podstate veci a o obsahu. Musím však povedať aj to, že ľutujem, že sme neboli schopní presadiť návrh uznesenia, ktorý, ktoré sme už pripravili. Tam sme sformulovali veľmi dobré veci. Už to bolo v procese podávania pozmeňujúcich návrhov a do tohto uznesenia mnohí ľudia vložili veľa práce. Stačilo si prediskutovať rozpory a mohlo sa to posunúť ďalej. Teraz sme s týmto pozadu a ak sa stiažujeme, že úloha parlamentu v práve prebiehajúcom procese sa radou nevníma ako niečo dôležité, nemali by sme byť prekvapení, ak premarníme niekoľko týždňov práce, pretože nie sme schopní odhlasovať výsledok tejto práce. Je mi to naozaj veľmi, veľmi ľúto. A je to škoda, že sme nepresadili toto silné stanovisko a nenechali sme ho zaznieť. Mali sme viac e, rokovať, viac vyrovnávať, blížiť názory, dospieť ku konsenzu. Aspoň tie federalistickejšie skupiny mohli e, sa viac vložiť do veci a skutočne mi ľúto, že sme sa takto oneskorili Mohli by ste zareagovať na túto tému? Nemáte pocit, že bola práca, ktorú sme vložili do uznesenia, premárnená a v záverečnej fáze sa to všetko zmarilo? Nie je toto najlepšie, čo sa v procese dá urobiť? Toľko k procesu, k procedurálnym otázkam a k obsahu ešte poviem niečo neskôr. Ďakujem. Nemyslím si, že sme celkom obetovali prácu, ktorú sme už vynaložili. Hovorí pani predsednička, je to možno, ako si niektorí ľudia myslia, potrebné ešte viac času si dopriať a premyslieť si veci, ktoré nám predostiera rada. Teraz má slovo pani Podimata. Ďakujem pekne, pani eh, predsedníčka. Vy máte skutočne zásluhu na tom, že ste prijali vynikajúce rozhodnutie spoločne s podpornými mechanizmami, ktoré boli predložené. Ja by som rada spomenula niečo v súvislosti s tým, čo navrhla Perváš, a síce, že v Európskom parlamente by sme tiež mohli zriadiť pracovnú skupinu e, alebo akúsi skupinu múdrych s posilnením finančného riadenia a tiež za zohľadenie pripomienky Svena. No, podľa mňa to je dôležité. Ak dovolíte, ešte niekoľko vecí by som rada uviedla v súvislosti s týmto konsenzom, ktorý sa podarilo dosiahnuť v nedelu v rámci rokovaní trojky a gréckej vlády. Podľa mňa to viedlo k tomu, že to najprísnejšie, ten najprísnejší úsporný program, ktorý sme kedy videli v Európe, teraz máme na stole. Predsa len sú to miliardy. Tento program má tri osy. Po prvé orientácia, po druhé štrukturálne zmeny, ktoré sa musia uskutočniť v hospodárstve a po tretie mechanizmus na podporu bankového programu programového systému teda. 6 eh, o 6 by sa mal znížiť deficit z 13 na 6 s pomocou práve tohto programu. 7,5 6,5 a potom počas niekoľkých rokov by sme sa mali dostať k cieľu, ktorý som spomenula, teda 3 a o tomto sa rokovalo v rámci trojky. A takýmto spôsobom náš deficit od roku 2013 e, začne veľmi výrazne klesať. To je skutočne najprísnejší program, ktorý bol kedy v Európe predložený. Opakujem, ten program plánuje zníženie výdavkov vo verejnom sektore Ďalej zníženie dôchodkov, 8-percentné zníženie miest pre štátnych úradníkov, ďalej výrazné zvýšenie daní, taktiež zvýšenie spotrebnej dane na tabakové výrobky, nový daňový systém, nový systém poistenia, sú to skutočne štruktúrálne zmeny. Ja som predsa len chcela uviezť ešte jednu vec. Je dôležité si to uvedomiť, pretože ten program už trojka oznámila a tie úspory sa budú musieť porovnávať s cieľmi, ktoré boli stanovené. Teda ide tu o neuveriteľne ťažkú úlohu s neuveriteľne dôležitým eh, nasadením. A všetci kolegovia, aj my v Grécku, sa musíme zúčastniť tohto programu, musíme podporiť tento mechanizmus, celý tento program a všetci máme záujem na tom, aby tento program fungoval čo najhladšie, s čo najmenšími nepokojmi a s čo najmenším napätím, pretože všetci si musíme jasne predsa uvedomiť, že je potrebné splatiť takéto dlhy, musíme splatiť to, čo dlžíme, tak to bolo v minulosti a musí to tak byť aj v budúcnosti. Myslím si, že skupina, o ktorej hovorila Pervanš, e, by v tomto smere zohrávala veľmi dôležitú úlohu, pretože už sú isté ponaučenia, ktoré si môžeme zobrať aj z gréckej krízy bolo vykonaných viacero pozitívnych iniciatív na strane gréckej vlády a aby sme sa skutočne ponaučili, aby sme vyvodili dôsledky z týchto krokov, e, to by bolo podľa mňa zásadné. Myslím si, že problémy v Grécku má, majú národný parameter, ale musíme si na druhej strane uvedomiť, e, že zhoršenie situácie by nadobudlo európsku dimenziu tu si musíme jasne uvedomiť, že tu ide o celú eurozónu. Ide tu o ciele, ktoré sa týkajú celej eurozóny, ktoré sa musia dodržať. A tu má Pervanš úplnú pravdu v tom, že aj o novom balíčku musíme hovoriť práve v tomto zmysle, že musíme hovoriť aj o tých slabších miestach, ktoré sú v našom systéme, ktoré teda boli doposiaľ a ktoré spolu prispeli k tejto kríze. A prvé náznaky sa už ukazujú, že aj e, iné krajiny eurozóny sa dostanú pod takýto tlak a do takejto situácii. Ja si teda myslím, že v rámci nášho výboru a v rámci Európskeho parlamentu máme povinnosť, aby sme konali zomknejšie a rozhodnejšie, aby sme sa dohodli na tom, aké dôsledky bude potrebné vyvodiť z hľadiska posilnenia politiky dohľadu bankového aj finančného dohľadu a na druhej strane sú tu aj otázky, ako čo najoptimálnejšie podporiť to, čo bolo v nedelu schválené, tak aby to prebehlo čo najhladšie a bez ťažkosti a bez nepokojov. Toto je naša povinnosť. Aj grécky občania musia vziať na seba toto bremeno, ktoré predstavuje tento program. Myslím si, že ostatné krajiny, ostatní občania Európskej únie, ale aj kolegové v Európskom parlamente ich podporia v tejto nelakej úlohe. Ďakujem. Uh, uh, thank you, Annie. Ďakujem, Anny. Teraz má slovo pán Šuntis a na zozname mám pána Šuntisa, Fiki Ford, potom pán Gigold a pokiaľ sa Manuel chce vrátiť ešte k niektorým témam a pani Prece. Ešte niekto iný? Sophie? Tak teraz pán Šuntis. Ďakujem. Prvý komentár súvisí s postupom a inštitucionálnymi problémami, ktoré priniesla táto situácia, tak ako ste to zhrnuli. A to súvisí predovšetkým eh, so situáciou v Grécku, ale nie len s ňou. Ja súhlasím s komentármi, ktoré ste urobili, pokiaľ ide o to, ako rada eh, pristupuje k nášmu parlamentnému výboru a všeobecne k parlamentu. Existuje predsa nejaká deontológia, ale eh, veď tu sú v hre inštitucionálne otázky, dokonca aj otázky plnenia zmluvy a o tom tu ja hovorím program, ktorý je podpísaný a ktorý e, musí Grécka, Grécko aplikovať a ktoré sa teda prebralo e, s trojkou, tak tento program ukazuje situáciu Grécka, že sa musí medzinárodne zaviazať, ale s tým spôsobom to obmedzuje národnú zvrchovanosť. Ak je tomu tak, tak v zajtrajších a pozajtrajších diskusiách v gréckom parlamente tak to bude vyžadovať obrovskú väčšinu, aby sa to vôbec schválilo. Ide o dohodu medzi krajinami EÚ a európskymi inštitúciami s medzinárodným vonkajším organizmom, s Medzinárodným menovým fondom. A podľa článku 218 Európsky parlament by mal zasiahnuť politicky a aj podľa logiky, ktorú ste vy obhajovali, tak my musíme obhajovať účasť Európskeho parlamentu, ale ja navrhujem, aby sme v každom prípade tento balíček prediskutovali, pretože celé toto rokovania, dohoda Európskej centrálnej banky Grécka, Medzinárodného menového fondu, to by sa malo tiež prediskutovať v Európskom parlamente. Z tohto dôvodu som vystúpil a vzhľadom aj na politickú deontológiu ide o kritickú otázku, ktorá sa netýka len Grécka, ale aj iných krajín. Ide o dohodu, ktorá je bezprecedentná. A podľa zmluv Európsky parlament by mal vystúpiť svojim hlasom. Ja súhlasím s tým, čo povedali predrečníci kolegovia, keď vyhlásili, že musíme žiadať, aby sa obhájila úloha Európskeho parlamentu v týchto rokovaniach a v dohľadných mechanizmoch vzhľadom na to, čo sa deje v EÚ, ešte musím niečo dodať. Politické rozhodnutia, ktoré sa prijali, možno nemajú mm, dostatočnú dôveryhodnosť medzi občanmi EÚ. Je jasné, že ide o veľmi vážnu krízu a nemusíme to tu veľmi rozoberať. A dohoda, ktorú práve Grecko podpísalo s trojkou, v prvom rade ešte nezodpoveda na jednu úplne základnú otázku. Aká je úloha MMF v tomto podpornom mechanizme? Podľa môjho názoru tu bola možnosť podľa článku 122 vo výnimočných prípadoch, aby riešenie prišlo z EÚ. A ja si pri, myslím, že na to sme nedostali dôveryhodné odpovedia. A nech je to už akokoľvek. Dostávali, dostali sme sa do patovej situácie alebo do zlomu, keď zasahuje MMF v eurozóne. Opatrenia, ktoré obsahuje tento podporný mechanizmus, ako povedala kolegyňa, tak to sú najprísnejšie opatrenia, ktoré sme videli nielen v Grécku, ale aj vo všetkých členských štátoch EÚ a predstavujú jednostranné obete a prinesú krízu v Grécku. A e, Grécko takýmto spôsobom nebude mať maržu na ekonomický rast a je tu aj riziko, e, že to nepriniesie výsledky nové vyhlásenia pána Trišeta, keď bohužiaľ povedal, že asi budú potrebné ďalšie opatrenia. To môže byť odôvodnené, ale zároveň to ukazuje, že Grécko počas dlhej doby bude pod takou dusivou ochranou alebo vedením trojky a MMF. A nikto nám dobre neza- nepovedal, kto zadefinuje podmienky, kto bude rozhodovať. Takže v Európe je krajina, ktorá bude pod taktovkou a pod veľmi prísnou kontrolou MMF, čo znamená, že E, ostatné krajiny eurozóny ako keby nepreberali dostatočnú zodpovednosť a na to nemáme dobrú odpoveď alebo uspokojivú odpoveď. A teraz vidíme, že povin, obligácie a štátne dlhopis, dlhopisy v Španielsku a v Portugalsku začínajú e, trpieť rovnakými problémami ako v Grécku a nevyzerá, že by sa tomu venovala pozornosť alebo že by sa to riešilo tak ako sa vytvorila hospodárska menová únia a euro, tak sú už e, zo začiatku problémy. Euro e, sa takýmto spôsobom nevylepší, alebo jeho situácia vôbec sa nezaručili podmienky pracovného trhu a neexistuje mechanizmus proti kríze prostredníctvom pôžičiek. A výsledok máme tu tieto problémy, ktoré sa rozširujú aj na, možno na väčšinu eurozóny. Preto by sme mali prediskutovať podmienky eurozóny. Musíme vyriešiť tieto štrukturálne inštitucionálne problémy, pretože ak sa nevyriešia, grécky fenomén sa rozšíri aj na ďalšie krajiny. A keď to hovorím, tak to nehovorím kvôli nejakému gréckému patriotizmu. Čo je jasné, v gréckej ekonomike sú vážne problémy, ale zároveň, k čomu dochádza v súčasnosti v Grécku, tak e, to je tiež aj dôvod alebo príčina, akým spôsobom sa euro vytvorilo. Okrem zlého fungovania paktu stability a jeho vlastné vytvorenie. Ďakujem za príspevok. Vicky Ford, máte slovo. Ďakujem za slovo. Zdieľam s ostatnými poslancami žiaľ nad tým, že zástupkynia komisie zrušila svoju návštevu u nás. Čo sa týka vyriešenia gréckej situácie, myslím si, že to je naozaj veľmi zložité. Nájsť medzinárodné riešenie pomoci je takisto komplikované a zahmlieva sa to. A takisto dnešné dopoludnie ne, zdá sa nepomáha nájsť neutrálny pohľad na celú vec. Medzinárodný menový fond sa zainteresoval do veci a to počiarkuje dôležitosť, aby sa európske inštitúcie spojili s medzinárodnými. Hospodárska kríza v Grécku viedla k urgentnej a rýchlej sociálnej kríze a pokladám za dobrú možnosť vypočuť si priamo od Grékov, od kolegov z Grécka, od poslancov, čo sa deje v ich krajine. Ďakujem za takýto prístup. Chcem ešte povedať, že krajina s veľkým rozpočtovým deficitom, podobne ako je tomu aj vo Veľkej Británii, robí kroky, aby vylepšila svoje verejné financie, ani nie tak, aby sa dôvera trhov obnovila, ale aby sa obnovila dôvera ľudí v predstaviteľov, aj predstaviteľov, ktorí sú v tomto parlamente. Prosím, obmedzte sa vo svojich príspevkoch na stručné pripomienky. Pán Giegold, keďže som z Nemecka, a z tej časti, kde budú v nedeľu voľby, som dosť nesvoj z toho, čo sa teraz deje v Nemecku z týchto dôvodov. Po veľmi jasnom vyhlásení z februára a marca, že Európa nedovolí Grécku padnúť, by bol čas, mohol byť čas na tiché rokovania. Zásadná dohoda sa mohla pripraviť do podrobností, ale keďže vznikla situácia v Nemecku, keď vládne strany v tomto regióne Nemecka tvoria väčšinu v druhej komore parlamentu a veľmi im záleží na mienke voličov, Nejde ani tak o pomoc Grécku, ako o posilnenie zväzkov na vnútornej politickej scéne. Som hlboko presvedčený, že toto sú skutočné dôvody pre silné vyjadrenia Nemecka pre stanoviska Nemecka, ktoré potom neskôr prispeli k burlivému vývoju na trhu a rozširujú krízu ďalej. Kľúčovým dôvodom hospodárskej krízy je samozrejme stále Grécko a naozaj som nesvoj, keď počujem z nemeckej verejnosti hlasy, že to je jav, ktorý súvisí s neporiadkom v Európe a podobne. Nie, je to veľký problém predovšetkým Grécka a to nie je možné poprieť. Líši sa to od problémov, s ktorými sa pasujú iné krajiny. Žiadna krajina eurozóny nemá také vysoké deficity v kombinácii s inými nepriaznivými faktormi ako Grécko. A eurozóna ako taká stále stojí na nohách. S Gréckom sme hovorili, aké veľké rozdiely sú v súťaživosti medzi Gréckom a inými krajinami. A naozaj v Grécku treba urobiť niečo s týmto súťaživým duchom, s hospodárskou súťažou a eskalácia problému bola spôsobená nejasnými posolstvami, ktoré vysielala rada a dôležitý nemeckí hodnostári, nielen nemecká vláda, ale aj bulvárne noviny, ktoré rozputali kampaň, aby sme my Nemci nič neplatili. A tí istí ekonómy, ktorí boli vždy skeptickí k regulovaniu európskeho trhu, vytvorili obrovskú verejnú debatu, ktorej znelo, nemali by sme pomáhať tým, ktorí zlyhávajú, ktorí robia chyby, pretože sily trhu potrestajú tých, ktorí sa správajú nevhodne a ja takéto niečo v Európskej zmluve nevidím, keď si to čítam. Európske zmluvy boli predsa napísané v úplne inom duchu. A za, záverom chcem povedať, že Grécko samozrejme musí podstúpiť obrovské zmeny, ale zároveň e, sa môžem podpísať aj po kritiku programu, ktorý grécka vláda prijala. Je to tvrdý program, ale treba poukázať aj na fakt, že Grécko bolo bohaté. A klientelizmus a korupcia toto bohatstvo zmenšili. Podobne veci sa dejú aj v iných krajinách, napríklad Siemens. Za, o Siemens je známe, že 100 miliónov eur sa minulo na úplatky a nič z týchto peniazí sa nevrátilo. Nemali by sme teda túto zbraň až tak veľmi používať proti Grécku. Už žiadne dodatočné peniaze sa nedajú získať z Grécka, ale ja som kritický voči programu Medzinárodného menového fondu, pretože otázka bohatstva, ktorá je opačnou stranou zadlženosti, kde je to bohatstvo, ktoré Grécko malo? Kde sú tí bohatí gréckí občania, ktorí si odkladali peniaze počas skorumpovaných rokov, počas klientelistických procedurálnych postupov a tým spôsobili verejné zadlženie. Podľa mňa opatrenia voči takýmto občanom by takisto mali by sme volať po takýchto opatreniach, pretože časť obyvateľstva, ktoré nespôsobili problémy, by nemala iba na ich pleciach spočívať e, žiadosť o nápravu tejto krízy. No, pana, pani predsedníčka, myslím, že táto diskusia je veľmi zaujímavá a budeme ju môcť rozvíjať aj s komisárom Barnierom, pretože včera som počul, že dnes bude prvý deň z rodu eura alebo konštatovania, že ako euro môže prežiť v takýchto ťažkých podmienkach. 10 rokov jednoduchých podmienok, tak poprvýkrát sa dostávame do krízy, ktorá sa týka eura. Poprvé, to, čo sa povedalo v Grécku, je to, čo sa muselo jednoducho urobiť. Niečo bolo potrebné urobiť, pretože inak by to bolo veľmi tvrdý úder pre Grécko, pre hospodárskú a menovú úniu a tiež veľmi tvrdý úder pre banky, ktoré sú nositeľmi e, štátnych gréckých dlhopisov a obligácií, hlavne pre nemecké a francúzske banky. Urobilo sa to neskoro zle a nedostatočne že sa to urobilo neskôr, to nemusíme veľmi dokazovať. Stačí, keď sa pozrieme na trhy, ako to naznačovali počas krízy a že sa to urobilo zle, pretože je to e, nepriateľná finančná záťaž pre krajinu, ktorá je v ťažkej situácii. Táto záťaž prinesie pokles HDP a obrovské ťažkosti na zníženie pomeru verejného zadlženia a HDP. Či je to dostatočné alebo nie, to čas povie, ale všetci komentátori a reakcia trhov naznačujú, že to bude nedostačujúce a o, nes- o čo skoro budeme hovoriť o drastickejších e, opatreniach, o reštrukturalizácii dlhu alebo dokonca o vystúpenia tejto krajiny z eurozóny. Ale čo je dôležité a čo by som bol rád prediskutovala aj s radou, oblasti menovej politiky správanie centrálnej banky nebolo správne. Prvé vyhlásenia prezidenta boli, že Medzinárodný menový fond by nemal zasiahnuť v téme, ktorá je vnútornou témou EÚ. Keď sa hovorilo o možnosti spoločnej emisie dlhu krajín eurozóny alebo krajín EÚ, čo by rozdelili tú finančnú záťaž, tak sa hovorilo, že trhy musia postihnúť, že by takýmto spôsobom trhy postihli tých, ktorí sa dobre správali a že by sa to neaplikovalo na finančné inštitúcie, ktoré spôsobili túto krízu. V rozpočtovej politike e, mali sme jedno vypočutie o nedostatku dozoru, o zlých štatistikách z Grécka a je jasné, že pakt stability nezafungoval. Ja som bol proti flexibilizácii v roku 2005. Ukázalo sa to, že to nefunguje a bolo to tak. Hovorila sa, že to posilní preventívnu stránku paktu. Nezafungovalo to ani to, ani v iných krajinách emblematická krajina Veľká Británia v roku 2007 v obrovskom raste s finančným sektorom, ktorý znamená obrovský podiel HDP a za veľkého finančného boomu, tak e, tam bol 3% deficit, takže preventívny aspekt nefungoval. A teraz bailout e, ten nebol v žiadnej zachránovanej krajine, takže neviem, či je to dostatočná hrozba, aby sa niekto odchylil od rozpočtovej politiky. Ani veľa nezafungoval. A na záver, buď sa Grécko z tejto diery dostane a začne rásť dostatočne, alebo to veľmi nepomôže a uvidíme, ako sa to bude rozvieť. A preto opakujem, vnúcovať finančné náklady 5 o ktorých sa teraz hovorí, teda úroky, to je riešenie, ktoré podľa mňa vôbec nie je priateľné. Ďakujem pekne, pani Kraca. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som osobne poďakovala členom výboru za pozornosť, ktorú venujú gréckej situácii za celý ten čas a za všetky tie schôdzy a tiež ďakujem za solidaritu, ktorú sme videli v niektorých prípadoch viacej alebo menej. V každom prípade grécka situácia je veľmi citlivá, má veľmi hlboké korene, je spochybnený e, náš model rastu a tiež je v hre ten faktor tvorby a vôbec dynamického rozvoja gréckého obyvateľstva. Vieme, akú možnosť majú štrukturálne fondy a aké sú ich obmedzenia. Jednotlivé národné parlamenty, grécky aj európsky, musia túto krízu dobre zmanéžovať a musia vyvinúť úsilie, aby sa koordinovalo čo najlepšie na finančnej úrovni v Európe. A nie je možné, aby EP bol na kraji a mimo, lebo to, čo potrebujeme, to nie sú len adekvátne inštitúcie. Po každej kríze sme videli, že inštitúcie neboli dostatočne silné a tak ďalej, že ich bolo potrebné zmeniť. Ale problém je v dohľade, v dozore, v spôsobe, akým e, sa dosiahol ekonomický res. O tri mesiace sa tento grécky program bude hodnotiť a preto je dôležité, aby EP mal možnosť a kompetencie zasiahnuť a vyjadriť stanovisko. Nie ide len o to, aby sme schvalovali formálne rozpočet, alebo aby sme e, tento rozpočet vykonávali a plnili, ako sa robilo doteraz. Parlament teraz potrebuje kultúru finančnej kontroly. A EP musí aj sledovať hodnotiace programy komisie, pretože riziko alebo nebezpečenstvo v Grécku je, že nedojde k žiadnemu ekonomickému rastu a teda tam nebudú žiadne zdroje príjmu. A jediným spôsobom, ako dostať sa z tejto krízy, je zvýšiť príjmy. To sú základné prostriedky, ktoré teraz máme k dispozícii a ktorých, e, s ktorými vieme pracovať bez nich nebude možnosť ďalej investovať, tvoriť e, pracovné miesta a vôbec e, dynamicky rozvíjať ekonomiku. Máme tu veľmi silnú hospodárskú krízu a Európsky parlament sa k tomu musí vyjadriť. Inak dojde k šoku v gréckom raste vzhľadom na veľmi neflexibilné opatrenia podporného mechanizmu. E, vypracovali sme viaceré programy, ale nebrali sme do úvahy sociálnu, sociálne náklady. V Grécku sa v minulosti urobili veľké chyby. Teraz sa tieto otázky diskutujú na európskej úrovni. Nejde už len o exkluzívny grécky problém a preto je potrebné, aby e, to Európsky parlament stredoval veľmi zblízka a aby nám pomohol zmeniť model ekonomického rastu našej krajiny. A ešte jednu vec, pani predsednička. Ďalší problém je právny. Myslím, že je potrebné právne stanovisko Európskeho parlamentu, e, gréckého parlamentu, pardon, ako povedal pán Čontis, a aby sa to vyhodnotilo z hľadiska toho medzinárodného programu, aby sme videli, ako sa bude realizovať kontrola v Grécku a aby aj Európsky parlament sa vyjadril o dohode, ktorá sa podpísala z MMF. Ďakujem pekne. Myslím si, že dám postupne dojem, že budeme musieť požiadať o stanovisko právnu službu v niektorých veciach. Eh, Udo, ďakujem pekne. Ja nechcem hovoriť nič už ku téme Grécka, pretože viacerí moji predrečníci sa už v tejto téme vyjadrili. Iba jedna pripomienka, ak dovolíte, k Jose Manuelovi, ktorý tu už však nie je. Ja nesúhlasím s tým, aby Grécko vystúpilo z eurozóny, pretože podľa mňa by to bola chyba. Cez noc by totižto výrazne narastli dlhy a špekulanti by sa už pripravili na ďalšiu krajinu, teda podľa mňa to by nebolo správne riešenie. Práve naopak, myslím si, že Grécko patrí naďalej do eurozóny. Nechcem sa vyjadrovať eh, k hospodárskej nerovnováhe, aj k tomuto, to už odznelo viacero stanovísk. Zdá sa, že ešte stále nemáme opatrenia v Európskej únii, eh, ktoré sa týkajú hospodárskeho rozvoja a synergie v tomto smere. Nechcem sa vyjadrovať nie k špekulantom, k investičným bankárom, ktorí v tomto boli zakomponovaní. Aj tu sa musia zaviesť opatrenia aj na národnej, aj na európskej úrovni a tiež legislatíva, ktorá sa bude sústreďovať na deriváty. Ja by som sa rád sústredil na radu. Myslím si totiž, že to, čo tu rada predkladá ako riadenie krízy, je katastrofa. Tá časová strata, ku ktorej došlo, ešte viedla k eskalácii e, situácie a musím súhlasiť so Svenom Gigoltom, žiaľ aj nemecká vláda mala tento podiel, e, teda podiel na tejto nečinnosti. A teraz máme na stole výsledok a mali by sme si uvedomiť, že Medzinárodný menový fond má prioritu čo sa týka dôveryhodnosti. A potom v prípade špekulácií musia členské štáty na bilaterálnej úrovni pomôcť. To znamená, že členské štáty sú dosť v nepríjemnej situácii vzhľadom na ich nerozhodnú politiku, ktorou sa uberali v poslednom čase. Som zvedavý, čo nám Oli Ren povie 12. maja, keď bude informovať o svojich návrhoch, keď komisia predloží návrh, aby sme vytvorili európsky krízový mechanizmus, ktorý bude niečím viac ako iba bilaterálnym alebo národným mechanizmom na riešenie krízy. Ja som rozhodne za to, aby sme to podporili, pretože podľa mňa potrebujeme európsku reakciu na takúto situáciu a nie samostatné národné reakcie, ktoré sa musia veľmi komplikovane prejednávať v hlavných mestách európskych miest a trvá veľmi dlho, kým sa dosiahne nejaká dohoda. Myslím si, že v ďalšej vlne špekulácií, ktorá možno príde eh, voči iným krajinám, aby sme boli schopní reagovať primeranejšie a rýchlejšie. Thank you, Mr. Klut. Pekne, pán Klut. Ja, danke schön. Ďakujem. Ja som ešte ne počul žiadneho greckého kolegu, ktorý by popieral, že v Grécku sú problémy, že aj vnútorné problémy Grécka spôsobili túto krízu. Napriek tomu rád by som nadviazal na to, čo povedal môj kolega z policie skupiny Nikolás Huntis. Podľa mňa nejde tu len výlučne o grécké problémy. Myslím si, že najneskôr vývoj v Portugalsku a v Španielsku naznačujú, že ten problém je trochu širší. Podľa mňa by bolo prínosné a zmysluplné, keby sme sa nesústraďovali len na vnútorné grécké príčiny tejto krízy. Myslím si, že aj nemecká vláda napokon to navrhla, aby členské štáty, ktoré e, porušili kritéria zadlženia, aby im bolo pozastavené hlasovacie právo. Podľa mňa už to naznačuje, predsa len, že si už priznávame, že kríza sa týka aj ďalších krajín, nielen Grécka. Podľa mňa teraz sa venujeme diskusii o stratégii EU 2020 a aj tu ide o podľa mňa predlženie Lisabonskej stratégie. Mali by sme využiť preto túto príležitosť, zamyslieť sa nad tým, do akej miery tieto stratégie, ktoré sú orientované veľmi jednostranne na hospodárskú súťaž, či predsa len aj oni nie sú dosť zásadnou príčinou e, alebo spolupríčinou situácie v Grécku. To, čo som pochytil od európskych kolegov, tak táto stratégia práve viedla k tomu, že došlo k širokým privatizáciám v Grécku a to oslabilo hospodárstvo. E, napríklad bývalý grécky telekom je teraz už pod nemeckým telekomom. Okrem toho došlo k výraznému zníženiu priemyselnej výroby, e, to znamená, že celé hospodárstvo v podstate sa rozpadlo. Tu som iba uviedol dva príklady a to už naznačuje, že hospodárstvo, grecké hospodárstvo zareagovalo na e, celoeurópske hospodárstvo, nemohlo sa už ďalej rozvíjať. Ja som len chcel vyzvať kolegov, aby sme sa nesústraďovali iba na Grécko, aby sme celý tento kontext poňali trochu širšie, pretože tam je viac faktorov, ktoré súvisia aj so stratégiou EU 2020 a taktiež s príčinami, ktoré sú v samotnej koncepcii eura a európskej menovej politiky. Ďakujem. Uh, thank you. And... Um, Ďakujem. Mám ešte na zozname Antolina, Sophie, potom Liam a potom ešte dáme priestor Ani na záver, ak budeme mať čas. Antony. Ďakujem. Ja by som si tiež bol želala, aby sme si dnes vypočuli pani Salgado. Ja si myslím, že sú to len programy, je pracovná, jej pracovného programu, že sa to vyrieši v budúcnosti, ale aj tu vidíme, ako máme problém fungovať v reálnom čase. Tiež by bolo potrebné, aby sme si uvedomili, že tu v rámci Lisabonskej zmluvy máme nových partnerov a že Európsky parlament má ďalšie kompetencie. A teda v eurozóne e, by e, sa táto úloha mala prejaviť aj v tomto celom procese. Zažívame krízu a tá má význam, že nemô- nemôžeme mať status quo a my sa musíme zmeniť a otázka je, ktorým smerom. To nie je otázka zlých alebo dobrých a nemyslím, že by sme to vyriešili výčitkami, ale musíme urobiť dobrú diagnózu a stanoviť orientácie. Táto kríza nám ukazuje, akým smerom sa chceme zmeniť. Teda chceme sa zmeniť smerom k budovaniu vnútorného trhu ekonomického rastu, alebo to chceme vyriešiť tým, že zničíme to, čo sme doteraz urobili, e, že by sme použili protekcionizmus a riešenia jednej krajiny. A to je, myslím, nie je cesta a otázka je, či eurozóna je schopná túto krízu ako celok riešiť. A nie je to len striktne grécky problém, ale je to problém, ktorý sa týka celej EÚ. A otázka je a aká je budúcnosť EÚ. Samozrejme došlo k k problémom fungovania. Tie musíme diagnostikovať a analyzovať. Vieme veľmi dobre, že v menovej politike boli veľké chyby a otázka je, či sme schopní reago- reagovať v reálnom čase. A to je problém riadenia vecí verejných. A otázka je tiež, alebo problém, či sme schopní menovú politiku preniesť do trhu a tiež, aký, aká je vzdialenosť medzi menovými politikami a úrokovými sadzbami, hlavne keď vidíme, že je tu e, rozumné riziko a teda aké úrokové sadzby treba aplikovať. Pokiaľ ide o ten podporný mechanizmus, musíme zadefinovať ciele, mechanizmy kontroly a to bude mať vplyv na vzťahy v EÚ. Ak budeme žiadať väčšiu ekonomickú integráciu, tak to musí mať aj svoje dôsledky, ale nejde len o to, ak budeme pokračovať s rovnakými deficitmi a rovnováhami, tak tento problém sa ešte zhorší. Preto potrebujeme oveľa štrukturálnejšiu úvahu, ako sa dostať lepšie k európskej vláde veci verejných v tejto politike. A nezabúdajme, že aj parlament tu má mať svoje slovo a preto nie je možné prijať nejaké základné rozhodnutie v tejto téme bez aktívnej účasti parlamentu, tak ako to naznačila naša predsednička aj spravodajkyňa. A už parlament by mal byť jasne zaintegrovaný, pretože hráme alebo ide v hre je budúcnosť Európy a Európskej únie. Ďakujem, slovo má Sofi. Áno, ďakujem za slovo, pani predsednička. Myslím si, že celá táto situácia je naozaj budiček pre nás všetkých, aj pre Európu. Nielen, že ukazuje problémy v Grécku, ale odhaľuje vnútorné slabosti eurozóny, zároveň demonstruje niečo, čo istí ľudia hovorili už dlhý čas, a to, že monetárna únia musí byť spriahnutá s politickou úniou, inak to nefunguje, pretože tieto dve veci sú prepojené. Myslím si, že menová únia musí mať isté rozhodovacie mechanizmy, isté štruktúry, nad ktorý, na ktorých stojí. Teraz ku Grécku. Je to krajina, ktorá mi je veľmi blízka. Je, som smutná z toho, čo sa tam deje. Verejná mienka i v Grécku, i v iných členských štátoch EÚ sa však e, naozaj strpčuje, je čoraz trpkejšia a ak si ľudia Gréci myslia, že opatrenia sú príliš tvrdé, verím im, ale politici na druhej strane tvrdia, že opatrenia nie sú dostatočne tvrdé, pretože reformy sa už dávno mali vykonať. Ak by sa boli vykonali skôr, neboli by bývali také bolestivé, ako budú teraz. To hovorí aj Medzinárodný menový fond. Ja by som však rada posudila veci z odstupu. To, čo odznielo na národnej politickej scéne, napríklad aj u mňa, doma v našej krajine, kde sa kreslia karikatúry členských štátov Európskej únie, kde sa využívajú e, stereotypy a to, že niektoré členské štáty sa vnímajú ako dominantné a nadradené a iné ako podradné. To je všetko nezmysel. Podľa mňa politika je o tom, že teraz grécka vláda potrebuje politickú podporu, aby presadila ťažké opatrenia a keď tu tak počúvam túto rozpravu, apelovala by som na kolegov poslancov v tejto snemovni, aby politiku nezvezovali toľko s národnými záujmami. Čo sa týka samotných opatrení, balíček opatrení pre Grécko, trošku ma e, znepokojuje, že deficity a dlhy treba na jednej strane eliminovať škrtmi v rozpočte a úspormi, ale mne tu chýba tá druhá strana návrhy, ako zlepšiť ekonomický rast, lebo to je druhá strana balíčka, ktorú treba takisto podporiť. A napokon, pani, pani predsednička, e, zdôraznila by som to, čo som už raz povedala na vypočutí pred mesiacom. Celá táto situácia volá po parlamentnom vyšetrovaní istého druhu. Nie je to len o Grécku, je to o celom systéme, ktorý dobre nefunguje. Vieme, že aj iné členské štáty sa rútia do problémov a ak tú istú metodiku budeme aplikovať stále ďalej, možno to nebude všetko v poriadku a príde k ďalším zlým krokom. Treba si položiť otázku, ako vlastne systém funguje, aká je úloha členských štátov EÚ, ako funguje pakt stability. Či komisia a Eurostat majú dostatočné právomoci, podľa mňa nemajú, ale využívajú aspoň tie právomoci, ktoré majú, čo tu chýba. Ako je možné, že sa udialo to, čo sa udialo a že sme celé roky vedeli, že štatistiky sú nesprávne a nikto neurobil proti tomu nič? Ako sa to mohlo stať? Nikto nevyvodil z toho dôsledky a ak e, rozputame parlamentné vyšetrovanie bankovej krízy, aj súčasnej menovej krízy. Myslím si, že to je potrebné a že toto vyšetrovanie bude viesť k záverom, že treba reformovať pakt stability. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám za príspevok. Máme ešte 10 minút, kým príde pán Barnier. Pán, mám pána Wangoga, mám Jean Paula na zozname, ktorý chce ešte pripomienku a potom Anny. Lajam, máte slovo. Ja patrím k rodine federalistov, ktorí sú veľmi spokojní e, s týmto plánom podpory Grécka, hoci si myslím, že miera 5% je trochu vysoká a ak centrálna banka by postupovala ako americká alebo anglická centrálna banka a keby priamo požičali Grécku, tak sme mohli požičať za nižšie úrokové sadzby, ale zdá sa, že zmluvy to zakazujú. No dobre, možno by bolo dobre, keby parlament o tom jedného dňa prediskutoval a aby túto tému nastolil. Záchranný plán e, samozrejme nekončí alebo neukončuje tieto problémy. A ja sa veľmi obávam e, toho, čo voláme udržateľnosť verejných financií a ja dúfam, že dnes e, po obede sa zaviažeme alebo odhlasujeme tú správu, ktorej som ja autorom. E, tie prísne plány, ktoré sú určené Grécku a iným, aby sa dostali takmer do rovnováhy rozpo rozpočtu za dva alebo tri roky, tak teoreticky by boli vhodné, ja to hovorím teoreticky ako ekonomik, keby sme boli v situácii, že sa dostávame z krízy, keby sme už boli e, v situácii plnej zamestnanosti a v tej situácii by som e, plne za, to bolo koncom 90. rokov, tam by bolo potrebné e, nadbytky prvotných rozpočtov a ja ako prvý kritizujem a moju krajinu Francúzsku, že sme to neurobili, že sme naše nadbytky z rozpočtu takto neprerozdelili. Ale, milí kolegovia, dostali sme sa už z krízy? vo výbore pre krízu sme e, mali vypočutia viacerých makroekonomikov, oni nám to jasne povedali. Nie sme vôbec, nedostávame sa z tej krízy, máme nižšie, e, nižšiu zamestnanosť, naša výrobná kapacita nie je dostatočne využívaná. Takže v takejto situácii, ako takýto prísny plán môže navýšiť e, výrobný potenciál jednej ekonomiky. A nehovorím len o Grécku, hovorím o všetkých krajinách EÚ. Ako môže takýto plán môže zvýšiť výrobný potenciál krajiny a umožniť e, zníženie zadlženia a to sa zdá nemožné na prvý pohľad, keď konkrétne jeden podnik používa jednu z desiatich e, mašín. Ak znížite e, ich dopyt, tak čo tento podnik urobí? Bude investovať do 11. stroja? Nie, nie. Desiatú mašinu jednoducho odpíša, tým bude ničiť svoj e, potenciál. A to sa stane, a k tomu dochádza už vo väčšine európskych krajín. A za takýchto podmienok, ak investície pôjdu dole a ak pôjde dole aj spotreba, budeme mať problémy uvoľňovať primárne nadbytky z našich rozpočtov a grécky príklad, a pozerám sa tiež na Španielsku alebo Portugalsku, a to boli Dobrí žiaci, napríklad Španielsko bolo najlepším e, žiakom, pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu. A teraz, keď sa pozrite na Španielsko, tak zistíte... A musím ísť rýchlejšie? Vy ste prosím uzavrieť, pretože o 11. príde pán komisár, presne o 11. tak sa dostanete do opačnej situácie. Namiesto znič, zníženia deficitu, tak zvýžite deficit a ešte potom problém, čo spomenul Gigold. Áno, to, že dnes príjmeme takýto program, tak to nám nevyrieši vonkajšie nerovnováhy eurozóny. Pôjdem veľmi rýchlo. Keď máme vonkajšie nevyrovnováhy, tak máme tri spôsoby ako vyhodnotenie, ale nechceme, pretože máme spoločnú menu. Druhý spôsob prerozdelenie rozpočtových e, prostriedkov na vyriešenie asymetrických e, stavov. Ale tak to nefunguje. Tak máme jediný možný spôsob, a ktorý je najhorší, a to je mzdová politika. A to sa bude týkať všetkých krajín a je to najhorší spôsob, pretože vedie predovšetkým k zníženiu skutočného dopytu. E, ručník je prerušený, ale na záver Musíme sa venovať udržateľnosti verejných financií a musíme byť aj veľmi pragmatickí, pretože príliš veľká prísnosť nás nikam nedovedie. Prepašte, e, využili ste všetkých 5 minút, e, ktoré sme mali k dispozícii dokonca a teraz musíte vysvetliť Ani, prečo nebudem mať čas na to, aby to uzavrela. Bohužiaľ, myslím, že nebudeme mať príležitosť o tom hovoriť, ale aby Markus mal ešte rečnícky čas, tak ja e, to, čo som chcel povedať, poviem na budúce, ale e, bohužiaľ, hovorím, budeme mať ešte príležitosť o tejto téme hovoriť. Ďakujem, Jean-Paul. Veľmi stručne, Markus. Ja, Dank, Frau Ďakujem, pani predsedníčka, veľmi stručne. Myslím si, že všetci pochopili to, e, čo sme e, schválili pred 10-12 rokmi. E, Pakt stability a rastu pre euro nemá v pláne takéto možnosti. Čo sa stane, keď euro začne strácať na hodnote? Na to sme nepripravili nič, nemáme žiadne návrhy. Čo sme dosiahli tým, že sme prerozdelili financie? No už došlo k tomu, že vďaka v 90. rokoch, vďaka tomu sme prekonali už prvé náznaky takéto krízy. Ja som skutočne zhrozený, že nemeckí kolegovia z iných fakult teraz eh, vyčítajú paktu stability a rastu zlyhanie a pritom oni sami osobne v 90. rokoch boli pri zrode tohto paktu, podporovali ho a to je skutočne to najväčšie pokrytectvo, ktoré som vôbec kedy počul. Ďakujem. Thank you very much, Annie. Ďakujem, slovo má Eny. Ďakujem, veľmi stručne. Na úvod by som rada poukázala, že nie je žiadna pochybnosť o tom, že hlavný dôvod gréckej krízy je Grécko, ale to, čo musíme urobiť, musíme vysvetliť gréckým občanom, že hlavná zodpovednosť boli e, veľké nedostatky za, posledných desiat, za posledné desiatky roky. To je jediný spôsob, ako budeme môcť mobilizovať gréckých občanov, aby prijali obete tohto veľmi ťažkého obdobia, ktoré nás čaká. A na jednej strane neprestanú útoky alebo rasistické komentáre proti gréckému národu, že sú to zlodeji, lenivci, neschopní ľudia, tak to je to, čo znepokojuje gréckých občanov a ich e, skutočne vyvoláva ich sklamanie. A nemá to aj význam v tom zmysle, že ten proces presvičenia, ktorý musíme zrealizovať pre týchto občanov, vzhľadom na dobu, ktorá ich čaká, aby pochopili, že po tom tmavom tuneli prídu perspektívy. A komentáre Jose Manuela, ten eh, program podpory, ktorý musí byť potvrdený na samite, tak tento program musí dať Grécku akýsi kyslík, dodatočný kyslík proti útokom trhov, aby mali čas aplikovať tento veľmi prísny dohodnutý program. Ako včera povedal predstaviteľ MMF, cieľom tohto programu je, aby sa Grécko dostalo z krízy čo najskôr, dokonca aby ani nevyužil Grécko úplne tento fond, ktorý bude mať k dispozícii Samozrejme, to predovšetkým závisí od Grecka, ale my budeme musieť vyjasniť ešte veľmi veľa vecí. Napríklad, za posledné tri mesiace nemôžeme podkopávať ciele, ktoré sa stanovili týmto programom. Samozrejme, že musíme byť kritickí pri tejto aplikácii. 24 hodín po dohode sa povedalo, že toto nebude dostatočné a že Grécko bude musieť reštrukturalizovať svoj, svoj dlh. Dokonca sa hovorí o tom, že by sme e, Grécko vyňali z eurozóny, z eurozóny a to je nebezpečné a to nepomôže ani tomu, aby sa aplikovali tieto opatrenia, aby sa grécky občania k tomuto procesu pridali. V posledných dňoch zdá sa mi, že tu vidíme útok, ktorý je nebezpečný pre e, eurozónu aj pre euro. Keby sme od 11. februára mali rozhodnutie a keby sme sa sústredili e, na túto situáciu, bol by tento podporný mechanizmus už dávno začal aj takým zastrašujúcim spôsobom a že by nebolo potrebné mobilizovať fondy, ktoré je potrebné mobilizovať teraz. Mechanizmus uvažuje o 7% úrokových sadzieb. Mohli by sme byť eh, aj na nižších úrovniach. Za posledné týždne sa tieto úroky dostali do úrovne 10% a to vôbec nepomáha v greckej situácii. Ďakujem pekne, Ani. Ďakujem aj kolegom. Rada by som ešte v krátkosti e, vystúpila v závere tejto diskusie v tom zmysle, myslím si, že diskusia dokazuje, že poslanci Európskeho parlamentu si uvedomujú, kde sú problémy, kde sú citlivé oblasti a sme schopní um, rokovať rozumne a podporiť Grécko v tejto nelakej situácii, tak aby sme našli nejaké riešenie. Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz, eh, ak dovolíte, pôjdem privítať pána komisára. Right. Um, I'm, I'm very pleased now to be able... Som veľmi rada. Mohli by ste prosím byť ticho? Mohli by ste sa prosím prestať zhovárať? Ticho prosím. Ďakujem, že ste stichli. Som rada, že môžem medzi nami privítať komisára Barniera, že prišiel do nášho výboru mal už prísť počas zasadnutia v Štrasburgu, ale mnohí sme boli obeťami výbuchu sopky. Poprvý raz vítame komisára na pôde nášho výboru. Samozrejme, tu už bol, keď sme mali stretnutia s národnými parlamentmi, ale toto je poprvý raz, keď prišiel pri tejto jedinečnej príležitosti poskytnúť nás nám informácie o finančnej stránke interného trhu. Sme veľmi radi, že ste medzi nami a bude to, dúfajme, len ten prvý raz pomedzi mnohých ďalších. Máte slovo. Dámy a páni poslanci, ja želám každému z vás dobrý deň. Z viacerých dôvodov som šťastný, že môžem byť dnes medzi vami a ďakujem pani predsedníčka vám za vaše privítanie. Dámy a páni, nechcem e, zneužívať vašu pozornosť a budem sa snažiť byť čo najkonkrétnejší od veľkého od veľkej krízy alebo veľkého zlomu z roku 2008 sa prijalo veľa rozhodnutí, otvorilo sa veľa polí, ale po páde Lehman Brothers finančná situácia, stačí si prečítať dnešné alebo včerajšie denníky, stále sme na titulných stránkach a táto kríza znepokojuje o to viacej a trvá o to dlhšie, že sa týka manažerov, podnikov, politikov, občanov, e, ktorí majú často dôvody sa znepokojovať a aj preto sme ešte stále dosť ďaleko od situácie, že by sme sa z krízy boli dostali. Dnes som presvedčený, nedostaneme sa z tejto krízy tak ako sme sa do, do nej dostali ani v oblasti regulácie, k tomu sa neskôr vráti, ani pokiaľ ide o samotný ekonomický rast, o kvalitu a podstatu tohto ekonomického rastu. Tento by mal byť oveľa vyrovnanejší, spravodlivejší a mal by viacej rešpektovať životné prostredie. To je dôvod, prečo e, nie je na to, aby, čas na to, aby sme zabudali a aby sme boli neaktívni Musíme byť samozrejme kritickí. Tento rok sa rozhodnú všetky veci a Európania preukážu schopnosti dostať sa z tejto krízy a v tento rok sa veci vyvinú jedným či iným smerom. V januári som navrhol viesť tej práce inteligentného dohľadu a dozoru a, sú, um, a skutočnej regulácie, a to spolu s vami. Mali sme veľa príležitostí na výmenu názorov a ja vám za to veľmi ďakujem. Legislatívny harmonogram a kalendár je veľmi nabitý a v tomto roku budeme potrebovať veľa rozhodností do maja, júna tohto roku, aby sme e, splnili ciele G20 a aby sme predložili na rokovanie Európskemu parlamentu aj rade všetky záväzky, ktoré prijali naši šéfovia vláda štátov na G20. Prečo musíme konať? Som presvedčený, že budúce mesiace budú kľúčové a to, ako budeme konať pre naše finančné systémy. Ale e, okrem hospodárstva celej eurozóny, ja by som ocenil e, významnú prácu podvýboru pre krízu, e, ktorú vedie okrem iného aj pani Pervonš Bereš. Rok 2010 by mal byť rokom e, premís ekonomického oživenia, ktoré očakávame, ale musíme ostať opatrní, hoci zaznamenávame pozitívne signály, napríklad priemyselná výroba, ktorá rýchlejšie rastie, e, nárast ekonomiky globálne by mohol dosiahnuť 4 a k nárastu dochádza aj vo firmách, tak preto musíme byť e, veľmi pozorní na ten najväčšie sektory a najvýznamnejšie sektory, a to sú malé a stredné podniky a na ich financovanie. Im musíme venovať pozornosť. Ale je možné zabrániť rizikám nového alebo nejakého znovu upadnutia do krízy? Niektoré nerovnováhy v celosvetovej ekonomike stále existujú alebo sa dokonca, dokonca prehlbujú. Rok 2010 bude rokom, kedy uvidíme, ako kríza dopadne na rozpočty štátov, ktoré musia čeliť dôsledkom masívneho zásahu, priameho zásahu, aby podporili finančný sektor, zasiahli vo všetkých prípadoch, aby zabránili e, teda e, prehlbeniu sa krízy. Všetci občania, všetci daňoví poplatníci boli postihnutí dôsledkami chýb, ktoré urobili hlavne niektoré banky vo finančnom sektorom a tiež kvôli e, nedostatku zmyslu zadpovednosti a nedostatku etiky týchto manažerov. Preto hovorím, že my ani oni by sme nemali e, ľahko zabúdať mali by sme sa venovať otázkam verejných financií v našich členských štátoch a tieto znepokojenia môžu mať e, vážne dopady, ktoré budú vyžadovať e, akty solidarity, ako ten, ktorý sme práve v EÚ vybudovali e, pre, jeden z našich čl- pre jedno z našich členov pre Grécko. Nebudem sa detálne venovať gréckému prípadu to spadá do kompetencie môjho kolegu a priateľa Oli Rena, ale my samozrejme musíme z tohto vyvodiť dôsledky, pokiaľ ide o nás, o trhy a finančných aktérov a pokiaľ ide o ratingové agentúry. Vidím a myslím si, že takými, takým leitmotivom by mala byť zodpovednosť a transparentnosť, aby rentingové agentúry zodpovedne hodnotili alebo kvalifikovali situáciu jednotlivých štátov. A my právom očakávame ten zmysel pre zodpovednosť a analýzy a hodnotenia, ktoré budú vychádzať z odôvodnených údajov a databáz. Preto poukazujem tiež na diverzitu a konkurencieschopnosť medzi ratingovými agentúrami. Aplikácia regulácie v tejto oblasti musí byť operatívna najneskôr v decembri a mala by viesť práve k tomuto, tejto zodpovednosti a transparentnosti. A bude to stačiť? No nie som si istý, ale je potrebné, aby sme čo najskôr tento mechanizmus spustili. Pani predsednička, vo finančnom sektore rok 2010 eh, je aj rokom, kedy by sa mohli vrátiť zisky. Je to tá lepšia správa, lebo všetky naše e-hospodárstva potrebujú financovania. Je to tiež dobrá správa, hoci E, to by nemalo ísť ruka v ruke s e, ďalšími e, nezmyselnými rizikami a rizikovými rozhodnutiami, ktoré padli v minulosti. A moje hlavné posolstvo vám je, rok 2010 musí byť rokom pre Európsku komisiu, kde budeme aplikovať záväzky a realizovať záväzky G20 a finančnej stability. Naši americkí partnery aktívne pracujú na nevyhnutných reformách, u ktorým sa zaviazali v regulácii a dohľade. Zdá sa, že sú tu dobré šance, že sa dohodneme na reforme, ktorá si zaslúži toto meno. Celý budúci týždeň budem v USA 4,5 dňa v stretnutí a som presvedčený, že medzinárodná koordinácia je šancou, ako posilniť naše reformy a nie ospravedlním na to, aby sme ich nejak oneskorovali alebo aby sme z nich urobili vágne opatrenia. A to budem veľmi pozorne sledovať, pretože len spolu môžeme účinne vyvodiť dôsledky z tejto krízy a nie nejakým fragmentovaným riešením. Ja si myslím, že nemáme právo ani z oči voči e, daňovým poplatníkom a občanom e, premeškať túto príležitosť roku 2010. A teraz k návrhom, na ktorých budeme spolupracovať. Máme k dispozícii naše prostriedky, platná Lisabonská zmluva, inštitúcie fungujú, predovšetkým Európsky parlament a Európska komisia tiež. A hoci niektorí hovoria, Únia tento víkend znovu preukázala, že je schopná nájsť riešenia pre takúto nevydanú krízu a že európska solidarita existuje. A tieto isté udalosti nám ukazujú, že musíme dostať našim záväzkom, že nesmieme E, zbytočne kultivovať naše rozdiely v inštitúciách alebo v členských štátoch, pretože všetci máme rovnakú spoločnú zodpovednosť. A v tomto duchu navrhujem, aby sme tento rok spolupracovali na viacerých témach. Prvá je to otázka dohľadu, ktorý musí byť účinnejší, európskejší vo finančnom sektore. To je jeden zo základov nášho regulačného úsilia Chcem s vami spolupracovať, aby sme splnili tie ťažké termíny 1. januára 2011, aby EÚ mala systém dohľadu, ktorý dostojí svojmu menu e, spoločný prístup rady je dôležitý. Existuje v Európskom parlamente všetci spravodajcovia Garcia, Margajo, Stephen, Antolín Sanchez, Presedo, Skinner a tak ďalej prinášajú veľmi významné myšlienky. Pri vašom hlasovaní bude veľmi dôležité, ak to môžem dovoliť, aby sa zachoval prístup a e, koherentná úroveň ambícií a pozerám na obe stanoviská, stanovisko vaše aj rady a, a vidím tam medzi nimi rozdiely. Dokonca aj zásadné rozdiely, ale vidím tiež možností na ich zmierenie. A ja by som rád na tomto zmierení pracoval, na zmierení pozícií e, rady, pardon, parlamentu a komisie a rady, aby, ak budú všetci dostatočne otvorení a flexibilní. Je to šanca, príležitosť, pridaná hodnota, je konkurencieschopná výhoda, že sme prvou oblasťou sveta, ktorá má takýto model regulácia dohľadu. Druhá priorita regulácia finančných trhov a finančných aktérov. Upozorňujem, nikto by sa nemal vymknúť tejto regulácia dohľadu. Viacero možností pre rok 2010 nájsť správnu dohodu pre reguláciu medzi napríklad medzi hedge fondami a private equity aj to je jeden zo záväzkov G20. Komisia prišla s týmito návrhmi. Už sa dosiahol významný pokrok. Napríklad e, spravodajca pán Jean-Paul Gozes to ukázal. A teraz musíme dosiahnuť čo najskôr dohodu. Dúfam, že ešte pred letom našich inštitúcií k tretím krajinám. To je ten zložitý bod, ktorý treba vyriešiť rád by som znížil, alebo teda dosiahnuť to, aby naši partnery boli e, na rovnakom prístupe, aby sme mali e, sme e, vychádzali z toho spravodlivého prístupu k týmto témam a ja som ochotný zanalizovať nové návrhy, aby sme sa dopracovali k účinnému systému. Okrem tohto textu, dámy a páni poslanci, prijatie regulácie k derivovaným produktom, to je tretí bod a to je obrovská výzva pre transparentnosť a pevnosť finančných trhov. Prídem so strategickou iniciatívou pre deriváty ktorá bude zodpovedať aj e, veľkosti výzvy a musí byť strategická, pretože mali by sme prichádzať aj s príkladmi vo viacerých sektorov, pretože oni si často kladú otázku, ako fungujú tieto e, trhy, ale musíme byť aj veľmi rozhodní, aby táto regulácia bola účinná napríklad e, v trhoch štátnych pôžičiek Eh, objednali sme veľmi podrobnú štúdiu. Neviem, aké budú výsledky, ale prvé poučenie, tieto trhy musia byť úplne totálne transparentné, aby umožnili našim dozorným orgánom kontrolovať ich dobré fungovanie a konať v prípade porušenia pravidiel. Ešte pred letom všeobecný text k derivovaným produktom, ktorý bude štandardizovaný a aby sa kompenzovali tieto e, derivované produkty a aby boli úplne dohľadované. A ide o všetky pozície e, derivátov pre všetky inštitúcie, aj centrálne agentúry. Ja viem, že parlament e, už trochu anticipoval túto tému vďaka správe pána Langena. Ja za to parlamentu ďakujem. My samozrejme budeme brať do úvahy vaše analýzy aj vaše otázky. Predovšetkým, pokiaľ ide o pravidlá pre nefinančné podniky, s mojimi službami sme venovali veľa času, aby sme si vypočuli predovšetkým priemyselné firmy a aby sme zanalizovali potenciálne dopady budúcej legislatívy a jeden záver z týchto rokovaní. Povinnosť kompenzácia, kompenzácie by sa nemala aplikovať na nefinančné inštitúcie, ale naopak, bez pochyby musíme od nich žiadať, aby riadili e, rizika nekem, nekompenzovaných derivátov a ak budú preberať systémové rizika, tak musí tam byť povinnosť kompenzácie budeme pozorne sledovať, aby toto rozhodnutie e, neišlo iným smerom a aby sme mali aj arbitražito rozumný prístup, koherentný v zmysle toho, čo sa deje v USA. Štvrtý bod mojich budúcich návrhov, veľmi blízkych, nepokryté predaje E, to, tento návrh predložím ešte do jesene. Ide o to, aby sme jasným spôsobom zarámcovali eventuálne riziká vyplývajúce z týchto predajov, aby sme sledovali aktivity investorov, aby sme zvýšili transparentnosť. Pozriem sa na model Cezar a musíme ísť ďalej než tento model Musíme zabrániť, aby členské štáty prijímali e, rozdielne národné opatrenia v prípade naliehavých prípadov a kríz. A mali by sme schopní e, sankcionovať porušenie pravidiel a náš európsky dohľad môže fungovať účinne len vtedy, keď všetky orgány a všetky dohľady budú môcť dozorovať a kontrolovať celý trh a aby mohli postihovať porušenia. A to je aj cieľom novej smernice, s ktorou príde komisia v roku 2010 a ktorá by mala pokryť existujúce prázdne miesta, hlavne pokiaľ ide o systémy multilaterálneho rokovania a pre niektoré derivované produkty. Chceme, aby naše finančné trhy boli transparentnejšie, aby mali prostriedky na to, aby sa dalo zasiahnuť. Ak je spochybnená finanč, eh, finančná stabilita, bude sa tiež hovoriť o smernici MIFID a ja veľmi pozorne sa budem sledovať aj správu pána Svimborna. Tretie pole pôsobnosti, aby boli banky pevnejšie Musíme pracovať, aby naše mm, banky boli odolnejšie, aby e, nepreberali na seba nadmerné rizika a to v rámci smernice CDR3. Už vieme, aká bola správa McCarthy, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky a o ďalšie záležitosti a tam sa ukazuje, že e, tie sekuritizačné postupy sú nedostatočné a na to sú potrebné ďalšie pravidlá, aby naše banky boli pevnejšie, odolnejšie. Nezabúdajme, naše trhy sú svetové a musíme sa uistiť, aby naše banky mali e, rovnaké pravidlá a možnosti a príležitosti pôsobiť na týchto svetových trhoch a je potrebné, aby neboli veľké rozdiely v aplikácii týchto pravidel medzi nami a v USA a tiež, aby bazilejské pravidlá sa aplikovali tak, aby vychádzali aj z výsledkov a skúseností na svých dopadových štúdí. A ja budem spolupracovať s vami a s Ellen McCarthy, aby sme našli rovnovážne riešenia. Tiež sme sa poučili z krízy, pokiaľ ide o obozretný dohľad. Komisia e, spolupracuje s bazilejským výborom, aby sme mali pevnejšie e, kritéria obozretnosti. To je dôležité, aby sme mali silnejší, odolnejší finančný systém a aby sme mali spravodlivé rovnaké e, pravidlá, čo špecialisti volajú Bazilej 3 a tam predložím viaceré návrhy. Viem, že v tejto téme pracuje váš kolega Otmar Karas. Samozrejme, potrebujem veľmi široké konzultácie, aby sme mohli e, zistiť, aký je dosah, bude dosah týchto opatrení. Potrebujeme kalibráž, kalibrovanie v čase, kedy sa budú tieto opatrenia aplikovať ale aj to kalibrovanie, ak, akumulatívny dopad týchto opatrení a tiež kalibrovanie toho, čo robíme v Európe a čo robia Američania. Nemôžeme improvizovať, ale tiež musíme ísť cestou better regulation. Samozrejme, budeme brať do úvahy mikro- a makroekonomické hodnotenia a preto je potrebná veľmi kompletná, široká diskusia. Štvrtá, nie je najmenšia priorita, a je tiež, aby sme vypracovali rámec riadenia a prevencie budúcich kríz v Európe, aby sme obmedzili ich dopad a aby sme zabranili tomu, aby európsky občania a daňoví poplatníci neboli vždy v prvej obrannej línii, aby za to vždy neplatili práve oni. Sú to akcionári, nezaistení veritelia, ktorí musia predovšetkým preberať náklady týchto ťažkostí, nie daňoví poplatníci. Orgány vo všetkých štátoch by mali mať e, prostriedky, aby mohli reorganizovať finančné inštitúcie skôr, než sa stanú nesolventné a zároveň musia zachovať finančnú stabilitu a finančné služby. Mali by sme postupovať tak, aby e, dochádzalo k transferu vlastnosť, e, teda majetku aj aktív, a aby e, sa to teda postihovalo nezaistených veriteľov a nedaňových poplatníkov. Venovať treba veľkú pozornosť aj cezhraničným bankám. To je obrovská oblasť, na ktorej musíme pracovať a ktorá je aj dosť komplexná. Musíme ísť teda po etapách Minulý rok sme viedli konzultácie, zorganizovali sme aj konferencie. Elisa Ferrera vypracovala správu a máme tu určité výsledky a v oktobri eh, vyjde oznámenie o boji a prevencii v managingu kríz. To bude prvý rozhodujúci krok v tomto krízovom managingu, To je vytvorenie národných nástrojov, ale pôjdeme ďalej a uvažujeme o tom, že by sme udelili väčšie kompetencie Európskemu orgánu a uvažovať tiež o bankroto o práve, obchodnom práve v oblasti bankrotu, ktoré je zatiaľ e, fragmentované medzi 27 krajín. Pokiaľ ide o finančné mechanizmy v tej environmentálnej oblasti, musíme sa uistiť, že znečisťovateľ bude platiť e, za dopady krízy. V mene komisie predložím oznámenie už budúci mesiac k tejto téme. Prvými obeťami krízy sú práve malí sporitelia a investori. A e, pokiaľ ide o tie záruky, úspora a tak ďalej, tak ja navrhnem hlbokú revíziu smernice v lete aby tieto záruky e, boli správne ex ante a aby sa vychádzalo z, prí, z príspevkov na základe analýzy rizik a aby tieto záruky boli vyplatené v priebehu niekoľkých dní a nie týždňov, pretože keď e, vylepšíme európsku finančnú úpravu, tak zlepšíme aj každodenný život Európanov. A piata priorita Niektoré problémy verejného riadenia a správy treba riešiť pri korení. Banky a poisťovne musia dostávať mechanizmy, ktoré ich stimulujú, ale efektívnym spôsobom, aby sa mohli dosiahnuť hodnoty, ktoré tu existovali pred krízou. Vznikajú obavy, že ľudia sa začnú správať zasa tým starým zlým spôsobom, a McCarthyho správa o odmeňovaní uh, už zmienuje túto iniciatívu. Sú to, je to opis praktik o odmenňovaní vo, vo veľkých firmách. Ja by som za komisiu povedal, že by sme mohli vypracovať zelenú knihu, aby sme zvýšili spôsob riadenia hospodárstva v takýchto veľkých firmách, a dosiahli konsolidáciu. Tieto opatrenia by mali funkciu dohľadu zvýšiť a mal by tu aj byť taká istá taká seba kontrola firiem samotných. Musíme mať dostatok odborníkov, musíme mať prostriedky a čas, aby sme takúto prácu dokázali odviesť náležitým spôsobom a kompetentne. V neskoršej fáze by sme potom mohli rozmýšľať priam filozofické alebo na širšej báze o tom, čo to vlastne je všeobecné spravovanie firemných záležitostí a biznisu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani predsedníčka za pozvanie. Myslím si, že týmto spôsobom som preukázal, ako si vážim tento výbor a jeho prácu. Môj vlastný harmonogram sa pokúsim zladiť s vašim. Mám však isté obavy, že kríza nie je ešte zažehnaná hodiny. Týkajú G20 vypracúva istý plán postupu, istú cestovnú mapu, ale všetci, čo sme tu, musíme príjmať rozhodnutia, musíme vypracovať opatrenia a ešte sme, nie sme na konci tejto cesty. Nikto nemôže kritizovať komisiu ohľadne našej schopnosti plniť očakávania, ktoré vytýčila G20. Myslím si, že aj pred radou, aj pred parlamentom sa musíme v tomto obhájiť, že naše rozhodovacie postupy sú naozaj realistické a že nestrácame priveľa času. Takto by sme chceli postupovať aj ďalej v takomto duchu. A v tejto snemovni som veľmi rád predložil tieto názory a teším sa aj na stretnutia z nasledujúcich, na nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Ďakujeme pekne, pán komisár, za váš príspevok. Ukázali ste nám, aký pracovný program pred vami leží. Samozrejme, nemáme pochyby o tom, aký je nabitý. 14 poslanci by vám radi položili otázku, práve sa prihlásil 15, takže musím ich zoskupiť do menších skupiniek, teraz už sú to 16. Ja by som vás rada poprosila o istú vec. Vo svojom prejave ste spomenuli slepú uličku a smernicu o alternatívnych fondoch. Hedžové alebo zaistevacie fondy a súkromný kapitál sú témy, ktoré, s ktorým sa venujeme viac než iným, ale nabaľujú sa ďalšie problémy, ktoré si, súvisia s týmito témami niektor, niekoľkí poslanci sú však nespokojní s takýmto poňatím veci. Mali by sme sa skôr priblížiť k spoločnému chápaniu veci, k, ku kompromisu, k spoločnému portfóliu v otázke manažovania týchto fondov a riadení v otázke penzijných fondov, investičných fondov a ďalších fondov, ktoré by, spad, ktoré by spadali pod túto smernicu pretože tieto fondy, niektoré z nich môžu byť aj nevinné v rámci hospodárskej krízy. Netreba na ne, na ne váľať všetku zodpovednosť. Vidím pána Garcia Magaja, ktorý sa hlási. Chcem mu dať slovo, pretože musí pracovať aj na dohľade a nebude tu s nami môcť byť celý čas, preto si dovolím udeliť mu slovo teraz. Ďakujem, pán komisár. Máte tu čest, že ste prvá osoba s vysokými zodpovednosťami v EÚ inštitúciách a nie z parlamentu, ktorá vystúpila po tom, čo sa stalo v Grécku. Je jasné, že sa nebudeme sústreďovať na Grécko, ale Grécko ukazuje, tak ako to naznačil niektorý komentátor, že sme v prvom dni eura. Euro poukázalo svoju schopnosť, ako funguje za pokojných dní a teraz musí ukázať, či je euro ako loď silná aj v, po, v vzbúrených vodách. A teraz sa budem venovať tzv. metóde prípadov, ako to volajú Američania. V menovej politike e, bolo viacero protirečivých vyhlásení pána Trišeta Najprv povedal, že by sa nemal využívať pomoc MMF, pretože by to znamenalo nejaké odstúpenie od zodpovednosti eurozóny. Na druhé, odmietla sa myšlienka spoločnej emisie dlhopisov krajín eurozóny, čo by umožnili financovať grécké oživenie za nižších úrokových sadzieb aby sa dosiahlo oživenie ekonomiky a rastu v Grécka a kde by bol aj lepší pomer e, dlhu a HDP. Urobilo sa také hybridné riešenie, nebolo to riešenie centrálnej banky a e, tento princíp, že ten, kto znečistil alebo kontaminuje, ten by mal aj platiť, tak ten sa plne neaplikoval Grécky prípad nám ukazuje, že aj finančné trhy e, sú zodpovedné a tam sa tiež ukázalo, že boli absolútne nedostatočné štatistiky, e, ktoré spôsobili, že výsledky verejných financí Grécka boli kamuflované. A ja by som rád vedel, či by vaše služby mohli prinútiť finančné trhy alebo organizácie, aby nedošlo k takýmto kamufláciám v budúcnosti. Tieto odhaľovacie operácie prebehli v spolupráci s gréckou vládou a niektorých bank, ktoré umožnili toto kamuflovanie. Kladiem otázku, že keby existoval európsky dohľad, či by zabránil takémuto konšpira- takejto konšpirácii a keby, došiel, keby bol takýto dohľad, tak či by sme tu mali zodpovedného z Grecka, ktorý by nám vysvetloval dôvody. Je jasné, že záchrana Grécka musí vychádzať nielen z našej dobroty, ale musíme sa venovať aj tým krajinám, ktoré sú držiteľmi európskych obligácií a dlhopisov. A tí, ktorí prispeli k špekulácii v Grécku, CDS a ďalší, tak ako by sme mali postupovať a ako by mal postupovať parlament, aby európsky dohľad skutočne efektívne fungoval a ospravedlňujem sa, že musím odísť a budem v kontakte s vašim spolupracovníkom. On mi určite dá podrobné odpovede. Ďakujem. Mali sme krátky úvod jedného z podpredsedov. Poprosím poslancov, aby hovorili maximálne 3,5 minúty, inak sa nedostaneme vôbec k odpovediam. Alebo ešte lepšie, men- menší časový úsek Jean-Paul. Máte slovo. Ak som niekoho vynechala, kto sa hlasil o slovo, prosím, ešte raz sa prihláste. Swinburne, McCarthy, Podimati, Mám tu okrem iných ešte pani Podimaty, Bulmena, a ešte som mnohých iste vynechala. Cambert, ešte niekto? A tým pádom už uzatvárame zoznam ročníkov. Žampo, máte slovo. Ďakujem. Pán komisár, sme šťastní, že ste tu dnes medzi nami a hlavne sme šťastní, keď vidíme, aká je vaša rozhodnosť, aký je jasný váš program a že je tam skutočná vôľa prispieť k vylepšeniu všetkého toho, čo sa týka finančného trhu a sfér. Vy ste nám to správne označili a vaše služby na tom pracujú veľmi intenzívne. Dve poznámky. Pokiaľ ide aj FEMA, netýka sa to len hedge fondov, ale aj všetkých fondov ostatných, ktoré nie sú takto zaregistrované. A vy ste hovorili o tom, ako prebehli diskusie s tieňovými spravodajcami. Ako ste správne hovorili, e, nesmieme e, príliš vopred oslavovať úspech. E, musíme vedieť, akým spôsobom sa vyvinie táto diskusia. A teraz k tomu, čo ste povedali o ratingových agentúrach. Túto tému trochu poznám, pretože som bol spravodajcom nariadenia o týchto agentúrach. Otázka, keď, kedy budú uverejnené Aplikačné texty sú dva potrebné, jednak aby sme pokryli prechodné obdobie pre registráciu týchto agentúr a dohľad a ďalší text, ktorý súvisí s finančným dohľadom. Je to text, pokiaľ ide o kontrolné kompetencie európskych orgánov, pretože sme boli istým spôsobom pioniermi, aby sme dosiahli, pretože ratingové agentúry. To môže byť realistický tento dohľad jedne na európskej úrovni. A malé stanovisko, ak mi dovolíte osobné. Počas tejto úvahy sme spomenuli otázku e, udelenia ratingu štátov, ale nedostali sme dobrú odpoveď. A tiež sme uvažovali o možnosti Európskej ratingovej agentúry. Je to ťažká téma, komplexná, ktorú by sme mali možno ešte preštudovať, ale 100% um, riešenie samozrejme je ťažké nájsť, ale v skutočnosti, čo platí v uh, trhoch, ratingové agentúry nemôžu byť jediným ukazovateľom, akýmsi gurom, ale mali by byť len jedným z kritérií pri hodnotení finančných politík jednotlivých štátov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Dovolila som Jean-Paulovi, aby pokračoval dlhšie, pretože sa vzdal svojho času veľmi veľkodušne v minulej rozprave. Pokračuje pani Wortman Kuhl a ja by som veľmi rada podporila komisára Barnera v tom prístupe, ktorý nám predstavil. Konkrétne v oblasti, kde by rád videl silnejšiu legislatívu, európsku legislatívu. A v kontexte G20 zase pracujeme na globálnej vízii a implementovanie tejto vízie v Európe. Myslíme si, že je veľmi dôležité iba takto sa dajú nájsť skutočné riešenie problémov. Ja mám dve konkrétne otázky. Predovšetkým, celkom správne voláte po prísnejšej legislatíve v oblasti dohľadu a reštrukturalizovania bankovníctva. Ale toto je balíček, ktorý pozostáva z rozličných kúskov skladačky CDR 3 a 4, solventnosť, dane. Hovorili ste o oživení hospodárstva a banky naozaj musia hrať primárnu úlohu pri oživení, pretože banky musia stále požičiavať peniaze malým firmám, aby mohli firmy pokračovať v práci a banky by túto svoju funkciu mali oživiť čo najskôr. Čo sa týka hodnotenia vášho návrhu, pretože každý kúsok skladačky, o ktorej som hovorila, má svoju váhu, svoj dopad a my musíme posúdiť tento dopad. A po druhé, tretie krajiny a smernica o riadení alternatívnych investičných fondov. Toto je veľký problém a veľmi správne ste hovorili o G20 a tom, ako ich zapojiť do tejto debaty. Mám pocit, že parlament chce byť trochu odvážnejší v tejto veci a ísť ďalej. Rada by som si vypočula niečo k článku, ktorý bol publikovaný v Wall Street Journal a k názoru z tohto článku, ako implementovať štandardy G20. Aký máte názor na tento námet a rada by som sa vypočula niečo aj o súkromnom kapitále private equity. Ďakujem, hovorí pani predsednička, treba hovoriť kratšie, pretože kolegovia na konci, na ktorých sa nedostane, vám v Svibiu, Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu. Spomenuli ste práce G20 a ja viem, že môžeme používať len to, čo máme k dispozícii a nemôžeme všetko kritizovať, ale viete, že keď vidíte závery G20 a ako sa aplikujú tu či tam, potrebovali by sme skutočnú medzinárodnú organizáciu, ktorá pripravuje texty, ktoré nie sú na medzivládnej úrovni, a ktoré nevychádzajú vždy z interpretácie jednotlivých štátov. A Európa by mala pristupovať jednotne Ku gréckej záležitosti ste povedali, že EÚ môže nájsť riešenia, vykoná a postupovať solidárne a bolo potrebné to robiť čím skôr môžeme byť spokojní s tým, čo sa stalo tento víkend, aby sme videli, či Únia je schopná riadiť tieto krízy. No neviem, či máme dôvod eh, na oslavu. A ešte eh, by som aj rada polemizovala s, s pánom Gozesom k tým ratingovým agentúram. Spomínali sme to už aj v minulosti. Stále si myslím, že tu treba ísť ďalej. Položili sme teoretickú otázku, že či všetky produkty, ktoré sú hodnotené ratingovými agentúrami, či mali byť na rovnakej úrovni. A potom tá otázka zodpovednosti, či ju položíme, že o akých štandardoch a akých štandardoch budeme hovoriť. A tá otázka zodpovednosti e, musí byť preštudovaná. A posledný bod, asi najvýznamnejší, ak sa pozrieme na dôvody a príčiny tejto krízy, tak sú tam konflikty záujmov, zneužívanie kompetencií. Tí, ktorí vytvárali produkty a bankári e, za podpory dozoru, ohrozili regulátorov, že odídu z trhu, ak sa nebude adaptovať regulácia a zrazu Máme veľmi orientovanú reguláciu veľkými aktérmi veľké investičné banky napríklad. Ale čo sa mení dnes, aby sme nepokračovali ďalej? A čo nám umožňuje konštatovať, že v bazilejskom výbore budeme počuť aj iné hlasy, len nie hlasy bankárov. Čo sa zmenilo v súčasnosti, aby sme videli napríklad aj e, v parlamente, v našich inštitúciách, že bude rozpočtový link na to, aby boli peniaze na expertízy, ktoré nie sú zo strany veľkých lobbystov, bankárov a tak ďalej. Už v minulom e, e, valebnom období sme toto hlasovali a ja som nepočula z vašej strany e, takýto návrh. A e, tiež aj otázka užitočnosti a potreby bank na financovanie ekonomiky. Kolegovia poslanci, je mi jasné, že sa chcete vyjadriť skôr, než si vypočuť odpovede. Preto prejdeme všetkými ľuďmi, ktorí sú na zozname, aby si komisár vypočul všetko, čo mu chcete povedať. A ak nebude čas na žiadne odpovede, budeme musieť poprosiť komisára, aby odpovedal písomne. Neexistuje iný spôsob. Ak každý si vezme 3 minúty a viac, nebude čas na odpovede. Ďakujem. Pani predsednička, za slovo. Som poslankyňa z krajiny, ktorá bude čoskoro predsedať Európskej komisii, to znamená Maďarsko. Veľmi rada by som vedela, aká bude naša úloha, keď budeme v predsedníctve. CRD 3 a 4, to znamená smernica o kapitálových požiadavkách a harmonogram G20 a potom ešte tretia vec, Európsky harmonogram. Európsky parlament už pracuje na CRD 4 a ešte sme nevideli návrh komisie k CDR, CRD 4. Aký je harmonogram komisie v tejto veci? Ako sa pokúsite zladiť harmonogram EÚ a harmonogram G20, pretože ak sa nezladia tieto záležitosti medzi firmy, firmami, bankami a malými a strednými podnikmi, vznikne chaos, pretože nebude možné si požičať peniaze za rovnakých podmienok a Európska centrálna banka bude mať problémy. E, Bazilej, 2 by tiež mala riešiť skreslenia na e, v hospodárskej súťaži. Viem, že sa už navrhli niektoré opatrenia, ale mali by sme naozaj rozlíšiť medzi západnou Európou a strednou Európou. Preto sa pýtam, či sa už vykonali hĺbkové štúdie dopadu. Ďakujem. Filip má slovo. Áno, pani predsednička, som trošku sklamaný, pretože rád vypočul názory komisára na naše otázky. Pán komisár, veľmi rýchlo nezdielam váš optimizmus týkajúci sa greckej situácie. Európsky lídry nám ukázali, že solidarita neexistuje. Táto kríza sa zhoršila aj vďaka európskemu prístomu, ale otázka nesúvisí s Gréckom, ale pokiaľ ide o praktiky, ktoré sú povolené v bankách. Diskutovali sme to trochu včera aj o, keď sme hovorili o CRD4. Čo si myslíte o tom, že by sa oddelili banky teda nejak legálne, že by boli banky, ktoré by robili všetky funkcie, ale, alebo že by sme urobili, teda oddelili činnosť bank nejakým čínskym múrom, že by boli na jednej strane investičné banky a na druhej vkladanie, teda sporivé banky. Komisár sa chce pokúsiť zodpovedať niektoré položené otázky. Nech sa páči, máte slovo. Vynasnažím sa. Možno budem príliš telegraficky, aby som si vypočula aj ďalších poslancov. Tak len niekoľko odpovedí. Ďakujem samozrejme za vaše vystúpenie. Pani predsednička, rámec pôsobnosti alebo pole pôsobnosti je samozrejme široké tejto smernice AIFM o a dôležité je, aby sme správne regulovali, pretože tento text sa týka mnohých e, inštitúcií a organizmov a rôznych fondov. Ale to je tiež aj cieľom e, veľmi podrobnej práce a pozmenujúcich návrhov. A to som vám už aj povedal k tejto smernici riadení alternatívnych investičných fondov v júni alebo v júli by som rád dal štrukturálnu odpoveď k derivovaným produktom a tam budeme robiť rozdiel medzi finančnými, striktne finančnými podnikmi a priemyselnými podnikmi, ktoré môže používať niektoré z týchto produktov. Takže som si vedomý, pán, pre, pani predsednička, že na to musíme dohliadať veľmi pozorne. Pán Garcia Margajo mi vysvetlil, prečo musí odísť. Spomenul grécku krízu. Pán Lambert, nemyslím si, že by som sa vyjadril optimisticky, keď používame meno koncept. Pán Mone hovoril, nie som ani pesimista, ani optimista, som jednoducho determinovaný, rozhodný. Vôbec nie som optimistický, ani nemám žiadnu eufóriu, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa riešila grécka kríza a ako sa našli riešenia. Nebudem sa vracať k tomu, čo urobil kolega Oliren. On vám to sám vysvetlí. My sme zohrali našu úlohu. A sú dve témy, ktoré spadajú do mojich kompetencií, kde budem ja konať a cítim sa povinovatý konať. Ide o hnutie alebo pohyby určitých e, produktov, na trhu zvrchovaných fondov CDS a podobne, aby sme vedeli, kto urobil čo. A všetko, čo sa stalo, ma len posilňuje v tom presvedčení, že je potrebné pri týchto derivátoch istým, istou cestou kompenzácie a registrácie. To je cieľ môjho návrhu, ktorý predložím v lete a Američania sú trochu pred nami a uvidím budúci týždeň, ako ďaleko sú vopred pred nami. To je prvá oblasť. A druhá oblasť, to sú tie ratingové agentúry. Viacerí ste o nich hovorili a ich kompetencie sú obrovské, ich moc. Na jednej strane pre podniky, pre ich výrobky, aj pre štáty, preto som vyzýval k zodpovednosti v ich práci a pripomeniem pánovi Gozesovi harmonogram agentúry musia predložiť od 7. júna tohto roku žiadosť o registráciu a ja veľmi rýchlo váš text mm, zanalizujem, aby mohol fungovať už v decembri. Ja si myslím, že musíme ísť ďalej hlavne aby sme videli dopad e, týchto agentúr na celý finančný systém a ich hodnotenie. A to je dôvod, prečo budem veľmi rýchlo uvažovať, ale nebudem improvizovať, aby bolo viacej konkurencie, schopnosti a diverzity v, te, v tomto sektore, pretože tam je niekedy je to v rukách dvoch veľkých spoločností. Aby sme overili otázky rizík alebo konfliktov záujmov, tak e, tak v decembri to uvidíme a overíme účinnosť tohto systému, tak ako ho navrhujeme. A ja na tom budem pracovať, aby sa vytvorila Európska ratingová agentúra. Neviem vám teraz povedať, aký bude jej štatút, súkromná, súkromná, verejná a tak ďalej Neviem, či bude podobná ako ostatné, alebo či sa bude len špecificky venovať e, tým zvrchovaným e, rizikám a tak ďalej, ale e, je potrebná takáto agentúra, aby sa vnieslo viacej objektívnosti do práce agentúr. ešte globálnejšie ďalšie poučenia z krízy, pokiaľ ide o riadenie vecí verejných a managingu krízy v Európe o potrebnej koordinácii ekonomických, hospodárskych a rozpočtových politík, aby sme správne konali, tak musíme predovšetkým hlavne pochopiť a musíme mať správne čísla, údaje, dôveryhodnosť e, štatistických údajov. Vieme veľmi dobre, k akým chybám došlo. Telegraficky ešte odpoviem pani Wortmann-Kohl, ten globálny prístup súhlasím, musíme ho mať. E, pôjdem do USA, pôjdem aj do Číny a tak ďalej. A veľmi e, pozorne venujem to, čo som nazval trojaká, alebo trojnásobné kalibrovanie Samozrejme, ja viem, aký to má veľký dopad pre malé a stredné podniky a preto nástojím na tom trojnásobnom kalibrovaní a preto musíme veľmi pozorne využívať aj tie hodnotenia, ktoré budeme mať k dispozícii. Pani Beres, G20. Ale ja, čo mám, to bola G7 alebo G8. No dobre, musíme hovoriť aj o svetovej vláde v tých finančných témach Eh, tam sú aj ďalšie témy, potravinová bezpečnosť, aj tam je potrebné lepšie riadenie. My samozrejme potrebujeme eh, nástroje na riadenie menových, finančných, ekonomických kríz a to navrhnem ešte do jary budúceho roka vďaka tomu balíčku nástrojov. Zodpovednosť ratingových agentúr alebo roz, zodpovednosť ich analýz je, aby hodnotili na základe nielen nejakej rozpočtovej fotografie, ale aj na základe základov krajín. Pokiaľ ide o Grécku, ja som bol prekvapený, ako brutálne sa zhoršilo hodnotenie eh, Grécka. Krajinu by sme mali hodnotiť aj v rámci celku, v ktorom pôsobí. Musíme samozrejme hodnotiť Grécko aj na základe toho, že um, v eurozóne nie je to samostatná krajina, ktorá len tak funguje. Pani predsednička prerušuje pána komisára. No, ja sa cítim frustrovaný rovnako ako vy, ale vrátim sa. Hodiny nespomalia, keď chceme, a čo, ako by sme chceli natiahnuť čas, máme pol hodinu. A vyše 10 poslancov by rado položilo otázku. Pôjdete všetci a obmedzujem vám príspevok na jednu minútu, to znamená maximálne položte jednu otázku a naozaj budem prísná vrátane vy, Wolf. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár. Hovorili ste o fonde, ktorý chcete zriadiť tak, aby tie škody aby sme na ne boli pripravení do budúcna. Nie je mi celkom jasné, ako bude e, fungovať e, tento fond, e, ako nám podarí, ako nám pomôže vysporiadať sa s touto krízou. A okrem toho chcete tým, tým v podstate zaťažiť finančné inštitúcie, ktoré nič nemajú dočinenia so s krízou, ako napríklad sporiteľne. Ehm, čo sa týka ďalšej otázky, ja som za reguláciu, ale Chcem, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže a je potrebné, aby povinnosť informovania e, pre firmy private equity podľa mňa sú prehnané a vy si musíte uvedomiť, že tieto firmy e, súkromného Ivania sú dôležitým prvkom v fungovaní malých stredných podnikov. Maria Monty pracuje na správe o vnútornom trhu, ktorý je potrebné posilniť. Čo očakávate od tejto správy a čo by ste k nej chceli dodať? Ďakujem. Well done. Vynikajúco, prosím, držte sa tohto príkladu, Kej. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj vám, pán komisár. Som veľmi rada, e, že ste taký zanietení, e, čo sa týka zlepšenej regulácie vo finančnom sektore a tiež završenia jednotného trhu vo finančných službách. Avšak počas e, tohto prechodného obdobia v najbližších mesiacoch chcela by som vás vyzvať, aby sme koordinovane spoločne hľadali, aký dopad majú tieto návrhy a aký majú dopad na, skutočné, na financovanie skutočného hospodárstva. A rada by som zdôraznila e, zvýšenie koordinovaných opatrení, ako napríklad v prípade derivátov. Ak chceme hľadať možné výnimky, čo sa týka nápravy v tomto smere, mali by sme zvážiť aj nejakú formu výnimky, možno neúplnú, ale rozhodne nie aby sme znevýhodňovali malé stredné podniky z trhu tým, že nadobudne účinnosť smernica o riadení smernica o kapitálových požiadavkách. Okrem toho sa chcem opýtať, aké skupinové úsilie chcete vyvinúť na úrovni komisie v tomto smere. Ďakujem pekne. Exali, Karlín, ďakujem pekne. Dve otázky vy máte na starosti transparentnosť. E, má komisia niečo v pláne robiť v otázke Dark Pools? v následnosti na e, cezrovú štúdiu. Čo sa týka e, gréckej štúdie, chce komisia urobiť nejaké opatrenia, aby znížila celkový dlh všetkých krajín eurozóny. Keď ste hovorili s zásadcami Spojených štátov, či ste sa dohodli, alebo či ste presviečali Spojených štátov, aby, aby zvýšili svoju rýchlosť príprave pravidiel v CRD a tiež sa chcem opýtať, ako chcete pristúpiť k rýchlosti bank vo vytváraní e, rizikového kapitálu. Máme už dočenie s kapitálovými bankami a vieme, aké to predstavuje problém. Ani Podimata? Ďakujem pekne, ale veľmi stručne. Pán komisár, ďakujeme veľmi pekne za vaše pripomienky, aj za vaše odpovede v súvislosti so zadlžením je zjavné, že v súvislosti s gréckým prípadom táto zadlženosť e, súvisí s so z CDS a to prispelo ešte k zhoršeniu situácie, k zhoršeniu verejného deficitu. Nebola to príčina, ale bol to predsa len spolurozhodujúci faktor. Ehm, chcete vypracovať výskumnú štúdiu, ktorá sa bude zameriavať e, práve e, na tieto kryty na úverové zlyhanie Aké podľa vás sú tie hlavné ponaučenia, ktoré si môžeme odniesť eh, aj zo situácie v Grécku, eh, čo sa týka aj ratingových agentúr? Súhlasíme eh, s tým, čo ste uviedli, pán komisár, že nie je to zlý nápad riadiť takúto európsku agentúru, ktorá však nebude len dbať o zvýšenie transparentnosti, ale ide tu predovšetkým o demokraciu. To je otázka, na ktorú nesmiete zabúdať. Fee Merci, madame la présidente. Monsieur le commissaire, euh, bonjour. Ďakujem. Kolegovia, rovnako ako vy si myslím, musíme ísť oveľa viacej smerom pevnosti našich finančných trhov zabrániť nadmerným rizikom a musíme mať nástroje riadenia a kontroly. Pán komisár, v tejto téme, pokiaľ ide o toxické aktíva, ktoré sú dôvodom tejto krízy, ktorá je banková, menová aj finančná. Toxické aktíva, eh, ich sa teraz banky zbavujú. Akým spôsobom sa ich zbavujú? Kontroluje sa to a ako sa to robí? A ešte k malým a stredným podnikom, ktoré majú naďalej veľké problémy, aby sa dostali k úverom a k financiám. A hoci banky naďalej majú svoje zisky, napríklad vo Francúzsku 11 miliard ziskov v bankách, tak otázka, či by sme mohli vylepšiť prístup ku financiám a úverom malých a stredných podnikov v Európe. Ďakujem. Kuna? Ďakujem. Keď myslím o investíciách, hovorí pán Hokmar, a o tom, kto spôsobuje to šírenie toxicity, keď hovoríme o hospodárskej kríze, musíme priniesť na stôl aj argument, že bankový sektor nemal dostatok kapitálu. Všimol som si dnes vo Financial Times, že predseda bazilejského výboru, pán Link, povedal, že dopad nových požiadaviek môže znamenať zníženie rastu o 1% a ďalší e, komentátor povedal, že to môže byť zníženie ešte o vyššie číslo. Čo tým chcem povedať? V Európe z rozličných dôvodov môže byť recesia hĺbšia ako inde. Podľa mňa by sme mali dať vypracovať štúdiu dopadu, ako budú nové pravidla finančného sektoru ovplyvňovať stabilitu celého hospodárstva. Ďakujem. Ďakujem za príspevok slovmatiky. Moja otázka sa týka aktivít, ktoré sa vykonali v konkrétnych veciach týkajúcich sa tejto hospodárskej krízy, konkrétne komplexná sekuritizácia toxických aktív a podkapitalizované obchodné knihy. Čo sa týka podkapitalizovania, za to zaplatia cenu daňoví poplatníci a RD3 mala zaviesť nové pravidlá kapitálu práve v týchto aktivitách a včera nám povedali predstavitelia Bazileja, že už tento rok by sa mali niektoré veci začať implementovať. Niektorí poslanci sa rozhodli predložiť také pozmeňujúce návrhy, ktoré implementáciu odložia do roku 2013 až 2014. Preto potrebujeme prípadovú štúdiu ale súhlasíte s tým, pán komisár, že je úplne nepriateľné čakať 5 alebo 6 rokov po tom, čo sa stalo Lehman Brothers, aby sme vedeli, ktoré konkrétne aktíva spôsobili krízu? Ďakujem. Pán Dominici. Ďakujem, pán komisár. Oznámili ste, že predložíte návrh k derivatom a ja sa pýtam, tento návrh bude obsahovať špecifickú kapitolu venovanú swapom typu CDS teda vzťah medzi CDS a štátnym dlhom, zvrchovaným dlhom a navrhujete zakázať tzv. CDS, ktoré nie sú priamo naviazané na základný dlh. Ďakujem. Ďakujeme za tento príspevok. Prechádzame k Jorgenovi Klutovi. Ďakujem pekne. Aj v mene svojej politickej skupiny chceme zaželať všetko dobré pánovi komisárovi. Mám jednu krátku otázku k ratingovým agentúram. E, vy ste uviedli na Margo Grécka, Portugalska, Španielska, e, že zohrávali nepriaznivú úlohu. E, má vôbec zmysel, to by ma zaujímal váš názor, či má zmysel spúšťať Ehm, takéto agentúry eh, v takejto forme eh, narušujú totižto fungovanie firiem, ale na štátnej úrovni eh, nemôžeme porovnať to fungovanie štátu a porovnanie, porovnať fungovanie firmy. Ehm, má vôbec zmysel zavádzať takýto rating na štátnej úrovni? Podľa mňa bolo zmysluplné ho úplne zrušiť. Uh, Ďakujem za príspevok. Slovo má Udo. pán komisár. E, želám vám veľa šťastia a úspechov vo vašej práci a v angažovaných úlohách, ktoré ste si stanovili. Mám dve otázky, ak dovolíte. Pán Dominiči už naznačil problematiku CDS. Ešte nikto nám nedokázal vysvetliť, prečo sa musia kupovať kreditné úverové zlyhanie, e, keď nemáme žiadne kredity na štátnej úrovni. Podľa mňa tu e, musí konať Európa jednotne, preto je potrebné e, zaoberať sa touto otázkou. Včera sme mali veľmi zaujímavé počutie k správe pána Karasa CRD 4 a ukázalo sa jasne, že Také pravidlá, ak sa uvádzajú v Bazileji, nie sú dostatočné pre malé a stredné podniky. Ešte stále máme veľké problémy voči tým bankám, ktoré najmä e, majú povinnosť e, voči malým stredným podnikom. Parlament e, sa bude snažiť o nové rokovanie, podporíte nás v tomto, tak aby sme dosiahli užitočnejšie pravidlá ako doposiaľ. Doterajšie ustanovenia nám totiž nestačia. Ďakujem. Pascal Kampa. Pascal Kampa. Pascal Kampa. Dobrý deň, pán Barnier. E, o niekoľko dní idete do USA, budete hovoriť o derivátoch. Rád by som vedel, čo poviete vašim e, kolegom, ak to môžem takto povedať, americkým kolegom k potrebe, aby sme mali kompenzačnú komoru v EÚ podporíte túto myšlienku interoperability alebo nie za to zúčtovacie centrom, alebo ste alebo toto zúčtovacie centrum v eurozóne môže a bude môcť vplývať aj na celé deriváty, ktoré budú v eurách a sú v eurách. Ďakujem aj za tento príspevok. Niektoré otázky sa tematicky prekrývali. Rada by som nakoniec pridala aj svoju pripomienku. Vo svojom úvode ste povedali, pán komisár, mnoho o dohľade a mnoho o tom, že ľudia čakajú, ako zareaguje Európska únia. Prebiehajú diskusie o tom, kto spôsobil krízu a že sa skladá z mnohých príčin, ale každý vie, že hlavnými, jedným z hlavných, kto spôsobili krízu, boli banky. Musíme konať a podporiť kapitál najmä v oblasti e, obchodných kníh, to znamená základnej činnosti bank, pôvodnej činnosti bank. Toto by mala byť e, aktivita, ktorej by sme sa mali primárne venovať. Je mi ľúto, že na toľko otázok musíte odpovedať naraz, ale všetok zostávajúci čas v tomto výbore je váš. Nech sa páči. Budem sa snažiť vrátiť, aj keď nebudem mať možnosť detálne zodpovedať na všetky tieto otázky. V útorok máme aj veľmi e, výmočné stretnutie kolegie. Kolegyňa, ktorá spomenula hodnotenie a dôsledky CRD, harmonogram pre nás to je koniec tohto roka alebo začiatok roka 2011 pre CRD 4. Začal som s konzultáciami a som veľmi úprimný aj veľmi pozorný k výsledkom týchto konzultácií. Nede o žiadnu improvizáciu a viem, že je to veľmi zložitý proces. Dnes ráno som otvoril verejné vypočutie k solventnosti 2 so všetkými sektormi aby som vedel, aby som videl, v akom duchu otvárame toto verejné vypočutie a konzultácia. To platí aj pre CRD. Dialóg s USA, pani Jury, je naozaj veľmi e, dôležitý. Musíme, byť, e, musíme mať dôveru, ale nesmieme byť naivní. A recipročne o tom hovorím je potrebné, aby kalendár, ten harmonogram medzi CRD a G20 bol čo najkoherentnejší a musíme tiež koherentne pristupovať k tomu, čo robia Američania a čo robíme my. Preto pripisujem veľký význam tejto nášteve v USA, hoci budem navštevovať aj iné oblasti. Nezabúdajme, e, že veľkú štvrtina našich obchodných výmen alebo viacej sa robí z USA. Pán Lambert. Pokiaľ ide o oddelenie činnosti bank, upozorňujem, že banková štruktúra v Európe nie je rovnaká ako v USA, ani jej miesto v hospodárstve náš prístup v komisii nejde cestou oddelenia činnosti, ale globálnym dohľadom ich činnosti. Hoci majú rozdielne činnosti v rámci jednej entity, pán Lambert, ktorý odišiel, dvojnásobný dohľad vnútorný, to bude cieľom toho riadenia podnikov, a pani Swinburg, a externý dohľad národnými alebo európskymi orgánmi. Teda dvojnásobný dohľad pre bankový sektor. V Európe v polovice našich 27 krajín, polovica bank patrí e, teda zahraničným bankám, teda v polovici krajín medzi dvomi tretinami a tromi štvrtinami ich ekonomiky sú financované zahraničnými bankami. Takže sú tam veľké systémové aj e, nadnárodné dopady a preto je dôležitý ten dohľad. Pani Beres hovorila o expertíze. Len dva body. Teraz vám neviem úplne na to odpovedať, pokiaľ ide o tú rozpočtovú linku, ktorá nás spomenula. Komisia pôsobí aj v oblasti tejto nezávislej expertizy. Dokonca som prisahal e, pred e, súdnym dvorom. Musel som teda prijať slub a je to veľmi dôležité aj v tejto oblasti. Eh, bol som v LASB v Londýne prednedávnom. Oni majú tie kompetencie expertízy a tam sme hovorili o tejto téme. A tam som hovoril, že eh, diskusia by bola dobrá, keby bola aj zmena v riadení LASB. A je tam samozrejme ešte možný pokrok hlavne pre užívateľov týchto noriem, aj pre regulátorov. Je veľa vecí, kde, kde je veľa miest, kde môžeme účinne umiestniť verejné financie aj v rámci tej expertizy. Pán Klinc, úprimne povedané, e, tá otázka nejakého fondu riešenia alebo predvydateľnosti, alebo ako by sme ho nazvali, Nastolil som túto otázku pred pár dňami v Ekofine v Madride. Globálnym dokumentom, ktorý tento fond samozrejme nepredstavuje ako šeliek. Jeden, je to len jeden zo spôsobov, jeden z nástrojov toho celého celku, hlavne v oblasti vnútorného dohľadu, ale aj vonkajšieho posilníme dohľad cezhraničných inštitúcií a dáme kompetencie skôr, než dojde ku katastrofám, aby sa eventuálne aj zakázali niektoré činnosti alebo distribúcia dividend. A keď dohľadný e, proces, proces rizik sa bude zvyšovať, aby to umožnilo reštrukturalizáciu inštitúcie ešte pred katastrofou aby e, to neboli vždy daňoví poplatníci, ktorí to budú platiť. Neviem, aké finančné prostriedky bude mať tento fond, ani akým spôsobom bude spravovaný. Táto diskusia je len na začiatku, všetci sa jej zúčastnia. Uvidíme, aké financie budú k dispozícii niektoré členské štáty, ako pani Gulár alebo pán Gozes, E, tie niektoré krajiny už chcú využiť tieto prostriedky z rozpočtových dôvodov, teda nevieme, koľko ich bude, ani nevieme, ako sa budú využívať. Ale opakujem, nesmú to byť v prvom rade daňoví poplatníci, ktorí to všetko zaplatia a je spravodlivé vytvoriť takýto fond. Pani Swimbert, áno, musím dávať pozor na koordinovaný pakt opatrení, ktoré príjmeme. Áno, Veľmi dávam pozor aj na malé a stredné podniky a na dôsledky našich rozhodnutí na tieto podniky, rovnako ako v prípade derivátov, keď chceme ochraňovať nefinančný priemyselný sektor. Myslím si, že prevencia kríz a opatrenia z budúcej jary pôjdu týmto smerom, smerom lepšieho riadenia týchto podnikov a budem dávať pozor na to, aby tento balíček bol súčasťou tej celej skrinky, toho celku opatrení v rámci prevencií kríz, lepšej správy riadenia a väčšieho, väčšej zodpovednosti manažerov. Pani McCarthy, je to v smernici MIFID, kde sa budeme venovať tým Dark Pools. Nebudem komentovať prípad Goldman Sachs, pretože americká spravodlivosť. Vieme, že tam už prebieha proces, ale ak prebieha súdne konanie a ak tie obvinenia sú presné, tak je to skutočne škandalózne a to ukazuje na absolútny nedostatok morálky aj etiky s tým nezmyselným prístupom banky, ktoré poskytujú takéto sofistikované produkty a potom nie sú vôbec schopné riadiť ich využívanie. A samozrejme, toto všetko treba osvetliť, osvetliť e, praktiky týchto ľudí, ľudí, ktorí možno nie sú na to zvyknutí, aby sa naučili na viacej transparentnosti a kontroly. Som si vedomý, pani McCarthy, že je tu určitý časový rozdiel medzi e, Američanmi a nami, ale budem vás informovať o mojej návšteve v USA aby som vám povedal, čo som cítil z našich e, dialogov. Musíme samozrejme aplikovať pravidlá, to je jasné. Pani Podimata, situácia v Grécku a úloha agentúr, a ja som to už spomenul, Jednoznačne potrebujeme transparentnosť v metodológii, s ktorou pracujú tieto agentúry a povedal som páni Podimata, aké sú dôsledky toho, čo som ja vyvodil, ale to je rozhodnutie, ktoré ste vy oznámili 13. januára ešte pred gréckou krízou pri regulácii derivátov a v otázkach CDS. Pokiaľ ide o CDS, túto otázku budeme riešiť globálne v texte o derivátoch v júni alebo v júli a uvidíme, hovorím to pánovi Bulmanovi, aký obsah dať špecifickému textu v oktobri k otázke CDS z vrchovaných e, dlhov a ďalších tém. Pani Vicky Forda ďalší otázka toxických aktív. E, tam je potrebná viacej, viacej transparentnosti a je to aj v texte k sekuritizácii. Banky sú povinné uchovať si čas svojich sekuritizovaných akcií a samozrejme veľmi pozorne budem sledovať otázku malých a stredných podnikov a ich financovania, aby sme videli, akým spôsobom, ako banková regulácia bude dopadať na financovanie malých a stredných podnikov a veľká pozornosť aj iné, pre inú tému, pre financovanie a ich prístup na burzový trh. To sú zatiaľ len myšlienky, také idei, či už by to bola burza pre malé a stredné podniky alebo nejaká regionálna burza, ktorá bude prístupnejšia pre malé a stredné podniky, aby sme uľahčili týmto firmám prístup e, k financiám. Pán Hockmark Samozrejme, budeme merať dopad opatrení, ale treba aj reagovať a vyvodiť z toho dôsledky, či už v bankovej regulácii, v Bazileji alebo v prípade solventnosti. Súhlasím s analýzou pani Vicky Ford. Potrebujeme viacej dohľadu a niektoré tradingové aktivity sú skutočne riskantnejšie, ako ste na to poukázali a náš zámer je venovať sa dozoru celého tohto sektora. Pán Domeniči, už som odpovedal. V oktobri vydáme ten legislatívny text k tejto téme. Pán Klute, viackrát som už dnes povedal, aká je úloha ratingových agentúr. Ja verejne som ohlásil, že od štvrtka alebo budúceho piatka začneme s prácami na vytvorení Európskej agentúry, aby sme sa venovali hlavne otázkam analýzy a hodnotenia zvrchovaných rizík. Dnes nemôžem povedať viacej detajlov. Ja samozrejme zhodnotím, e, či je realizovateľná takáto agentúra, čím akú má pridanú hodnotu a budem to samozrejme analyzovať s viacerými aktérmi. Pán Bulman, áno, treba posilniť kontrolu CDS a povinná registrácia, hlavne pokiaľ ide o zrchovaný dlh. Veľmi pozorne budem sledovať rozdielne názory alebo opozície na myšlienky pána Karasa. A na záver štruktúry registrácie a teda zúčtovania na druhej strane. Je to veľmi citlivá téma. Musel by som sa na to pozrieť veľmi technicky, ako sa to bude realizovať. Ja nemám problém hovoriť o mieste EÚ pri vytváraní takýchto zúčtovacích centier. E, problém je pre Trade Repository. Tam je potrebné, aby Európa mala schopnosť, alebo aby mala tú svoju zvrchovanosť. A tak by bol účinnejší aj dialog z USA. Preštudujem túto otázku interoperability z technického hľadiska s dvomi cieľmi, teda posilniť bezpečnosť a stabilitu systému a uchovať tiež správnu úroveň konkurencie schopnosti. E, pokiaľ ide o lokalizáciu týchto centier, ide o to, aby Európa mala prostriedky a možnosti e, kompenzovať, zúčtovať deriváty, či už v týchto zúčtovacích centrách, ktoré budú supervizované, dohľadované, a aby mala aj schopnosť diskutovať o tejto téme s Američanmi. A ja a priori nemám problém, aby sme, mali, aby sme si vytvorili prostriedky pre takéto zúčtovacie centra a aby sme rokovali za správnych vyrovnaných podmienok s Američanmi. Ale myslím si, že tieto centrá musia byť veľmi dobre dohľadované, ale aj správne kapitalizované. Na to je potrebná aj verejná konzultácia pred akoukoľvek iniciatívou, ale pre mňa je to ústredná téma, pretože 80 e, transakcií s derivátmi sa vlastne vymyká kontrole a dohľadu registrácii aj zúčtovaniu a teda hlavným našim cieľom s vami je, aby sme tento pomer zvrátili, zmenili, pretože prvá etapa, prvá podmienka zodpovednosti je toto slovo som tu použil ja viackrát aj vy, to je kontrola a poznanie vedomosti. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Iste pri vypočutí ste si mysleli, že to bol najväčší tlak, ktorému budete čeliť, ale vidíte, za každým, keď vás tu máme, tak je príliš veľa otázok na vás a, a o mnoho viac, ako máme vyšladeného času. Teda ďakujeme ešte raz za vašu ochotu a tešíme sa na vašu najbližšiu návštevu u nás vo výbore.